Colleagues, um, we were waiting for our final. Takže čakali sme eh, na ďalšieho rečníka a ten už dorazil. Chcel by som urobiť jedno oznámenie ktoré súvis, ktorý súvisí aj s e-mailom, ktorý ste viac menej už mali dostať. Popoludnejšie zasadnutie začne o 15.30, nie o 15. hodine. Čiže 15.30 sa začína po poludní. E, e-mail v tomto zmysle e, všetci z vás dostanú hlasovanie o, o o správy daty sa bude realizovať až v pondelok 17.30. Nebude sa hlasovať o tejto správe pani daty dnes. Čiže e, aj upozornite vašich kolegov, že dnes popoludní sa nezačína o 15.00 až 15.30 Prosím, aby ste boli do chvíľny 15.30, pretože započneme s hlasovaním v tom čase. Viacerí kolegovia e, e, mali problémy, vy mali problémy dostaviť sa už na 15. hodinu, preto došlo k takémuto posunu a e, vlastne v dôsledku toho sa presúva správa pani Daty až na budúci pondelok. Ako ja vám to teraz ústne oznamujem, ale dostanete aj príslušné e-mailovú informáciu. Máme tu všetkých e, e, panelistov s miernym omeškaním. Môžeme začať. Takže v podstate ide o Eh, o otázku týkajúce sa nelegálneho zadržiavania zo strany CIA, čiže vyšetrovanie údajnej prepravy a nelegálnej eh, väzby. Máme tu pána Croftona Blacka, ktorý je z Úradu pre investigatívne eh, novinárstvo, pani Eva Žoli, ktorý je zástupkyňou rumúnskej delegácie. O čo tu ide? E, o vyšetrenie údajného, údajného, údajnej prepravy a nelegálne, e, e, ne, nelegálna väzba väzňov v európskych krajinách, ktoré bolo realizované zo strany CIA Európsky parlament už nie raz odsúdil ehm, utajenú ehm, väzbu realizovanú CIA. Vlastne v tomto zmysle boli prijaté viaceré uznesenia, napríklad 14. februára 2007, 11. septembra 2012 a napokon 11. februára 2015 E, domnievam sa, že viacerí e, tu prítomní členovia sa už o túto vec e, zasadili vehementne. Dnes vlastne budeme hovoriť o vyšetrovaní, ktoré iniciovali naši koordinátori, ale nebudem to teraz nejako zbytočne naťahovať úvodným slovom. Pustíme sa rovno do diskusie chceme podať výboru aktuálne informácie ohľadom e, pokroku e, pokroku, ktoré bolo dosiahnuté vo vyšetrovaní. E, vyšetrovanie priebeha na strane americkej aj európskej. Takže začneme dnešné ráno prezentáciou materiálu, ktorý bol vypracovaný organizáciou SEPS. Vystupujúci je pani Alsbeth Gild a, a pani Raluka Radesku. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem e, pánovi predsedovi výboru LIBE. A vôbec chceme sa poďakovať Európskemu parlamentu. My si plne uvedomujeme e, význam, ktorý má tento výbor a celý Európsky parlament ako taký v tejto veci, hľadajúc odpovede na otázky ktoré e, vzýšli z narušenia e, zásad právneho štátu mm, a je to pod rúškom e, aktivít boja proti terorizmu. Hovoríme o dianí v období 2002 až 2006 respektíve 7. Boli sme oslovení Európskym parlamentom vo veci e, e, vyše, podpory pri e, vyšetrovania toho, čo sa dialo, kto za potvrdenie toho, kto za to zodpovedal a identifikácie toho, kto bol zaangažovaný, kto bol komplicom z hľadiska členských štátov, e, ktorá bola pod vedením e, americkej organizácie, či už išlo o, o, o, väzbu alebo nelegálnu prepravu a toto s vedomím e, amerických politikov viacerých, ako aj samotného amerického senátu, e, e, prebehli rozsiahle vyšetrovacie aktivity, nezákonných aktivít CIA, všetkým, ktoré sa týkajú presunu osôb a väzby osôb. A americký prezident toto aj doznal, doznal aj prvok tyrania ktorému boli osoby vystavené. Ide o to, ako na toto všetko reago, reaguje EÚ a členské štáty. V súvislosti s, tými nezákonnými aktivitami, e, ktoré sú v hrubom rozpole e, s e, celou plejadou našich medzinárodných záväzkov a dohovorov o, ohľadom ohľadom ochrany základných ľudských práv. Dokonca Európska únia je aj signatárom e, dohovoru o, o boji proti týraniu. No a takisto otázkou, ktorou sme sa zaoberali, je započatie trestného konania a trestné konanie e, ty, samozrejme by mohlo byť spustené až na základe potvrdenia toho, že máme európskych aktérov, ktorí aktívne participovali na takomto konaní. No a v neposlednom rade je potrebné uh, pomôcť tým osobám, e, ktorí boli vystavení takýmto nezákonným aktivitám a e, je potrebné potrestať tých, e, tých ktorí takto konali. Objavili sa dva nové prvky počas ostatných 12 mesiacov, ktoré sú obzvlášť dôležité E, ide o dve rozhodnutia Európskeho súdu e, pre ľudské práva. Ide o kauzu Al-Nashiri Abu Zabudaj z júla 2014. Išlo o Polsko v obidvoch kauzach a e, každý z rozsudkov má viac ako 150 strán, ale v zásade Európsky súd pre ľudské práva potvrdil platnosť dôkazov e, e, e, týrania týchto dvoch mužov a polské orgány umožnili CIA, aby prevádzkovali utajené centrum na území Polska. E, Európsky súd pre ľudské e, práva konštatoval, e, že skutočne k takému niečomu došlo a že polská vláda vlastne nesplnila povinnosti, ktoré má predovšetkým v súvislosti s článkom 3, prípadne aj s článkom 13 No a toto všetko potvrdzuje, že je nevyhnutné vyšetrovanie v zmysle dohovoru boja proti týraniu. Druhý dôležitý prvok, okrem tohto rozhod- týchto rozhodnutí, dvoch rozhodnutí Európskeho súdu pre e, ľudské práva, je e, vlastne štúdia e, výboru ktoré sa venuje spravodajskej činnosti amerického senátu. A to mm, tzv. Feinstein, tzv. Feinsteinová správa z decembra 2014, kde sa nachádzajú e, e, zaražajúce skutočnosti odhalené z činnosti CIA, e, prvky týranie A takisto to poodhalilo participáciu európskych členských štátov na týchto aktivitách. CIA sa rozhodla využiť ústretovosť európskych kolegov namiesto e, vojenských základní, e, ktoré má USA po svete. To všetko má svoj dôvod, pretože CIA malo svoje dôvody na to, aby využili európske štáty, namiesto toho, aby využili e, svoje vlastné vojenské základne. Už na samotnom e, e, začiatku procesu americké, e, e, americká armáda a vojenské zložky vyjadrili veľké pochybnosti o týchto aktivitách CIA a prečo, preto CIA sa radšej obratilo na Európu. Teraz odovzdám slovo kolegyni. Ako sme postupovali? My sme e, pre, preštudovali informácie, ktoré boli na národnej úrovni, to znamená e, výstupy z e, vyšetrovacích komisí e, vytvorených aj na pôde EP. Snažili sme sa odhaliť, ako to vyzeralo s napomáhaním tejto činnosti Litva, Polsko a mm, Rumunsko E, Európsky súd pre e, ľudské práva prijal rozhodnutie v tejto veci. Jedno rozhodnutie sa týka bývalej e, republike Macedónsko a dve rozhodnutia týkajúce sa Polska a tri ďalšie prípady sa týkajú Talianska, Litvy a Rumunska. My sme e, sa zaoberali e, e, mierou participácie európskych členských štátov na konaní CIA. Boli tam prípady aktívnej priamej účasti, ale aj nepriamej účasti E, napríklad niektoré členské štáty umožnili využitie na, e, svojho suvereného vzdušného priestoru na prepravu e, takýchto väzňov. Niektoré členské štáty po, poskytli spravodajské informácie pri presunoch, napríklad Švédskom, ale sú členské štáty, ktoré participovali aj na samotnom vypočúvaní, ba priam týraní. Bol to Taliansko, Spojené kráľovstvo, a ďalší. Boli štáty, e, ktoré e, boli e, hostiteľmi tých nelegálnych centier Polsko, Litva a Rumunsko na základe týchto faktov a na základe dokumentov, ktoré akceptoval Európsky súd pre ľudské práva ako doplňujúci e, dôkazný materiál. Zaoberali sme sa otázkou zodpovednosti na národnej úrovni aj nadnárodnej úrovni. Čo sa týka národnej úrovne, e, my sme vlastne venovali pozornosť politickým vyšetrovaniam iniciovaným na politickej úrovni zo strany exekutívy národných štátov aj parlamentu a takisto aj justičnej vyšetrovaní. V roku 2012 naše Centrum SEPS realizovalo štúdiu na základe poverenia Európskeho parlamentu. Zo strany ombudsmana neboli žiadne vyšetrovania. My sme eh, na nadnárodnej úrovni venovali pozornosť činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a v tomto nám bolo veľmi nápomocné Polské, Polsko. Tako to vyzerá s vyšetrovaním na národnej úrovni a na národnej úrovni vytipovali sme tieto, týchto 5 členských štátov ako najzaujímavejších pre účely, na účely tejto štúdie takže štyri zaangažované štáty boli, e, e, boli štáty, ktoré už riešil Európsky súd pre ľudské práva. No a mm, tieto výstupy z národného vyšetrovania je e, teraz predmetom analýzy. Je tam dosť rozmanitá miera pomoci a miery zodpovednosti. V prípade všetkých piatich členských štátov, o ktorých sme hovorili, sa posudzovalo sa posudzovala miera narušenia princípov e, právneho e, štátu a teda posudzovala sa miera zaangažovanosti exekutívy. E, je nutno poznamenať, že väčšina tých národných organizácií poprelo akúkoľvek účasť na aktivitách CIA, aj keď fakty dokumentujú pravý opak Čo sa týka takého celkového obrazu aktuálneho, aktuálneho stavu nášho, e, nášho šetrenia, my sme realizovali e, viaceré e, e, vyšetrovacie aktivity na politickej úrovni vo všetkých z piatich členských štátoch aj keď, ako som poznamenala, tá miera zaangažovanosti sa líšila e, v prípade Spojeného kráľovstva a Talianska, či parlamentné orgány, ako aj, e, ako aj justičné orgány boli veľmi ústratové. E, boli realizované na národnej úrovni vyšetrovania, ale bez nejakého prínosu v štyroch štátoch z tých piatich eh, trestnoprávne eh, konania eh, ešte prebiehajú, v Taliansku už neprebiehajú. Občianskoprávne žaloby boli podané v Polsku a Spojenom kráľovstve. Tie tieto šetrenia a celkovo vyšetrovania narazili na rôzne e, bariéry ak e, by sme vychádzali zo štandardu právneho štátu, ktoré presadzuje Európsky súd pre ľudské práva, tak v prípade e, tak v prípade tých predmetných piatich členských štátov nedošlo k účinnému vyšetrovaniu v zmysle týchto štandardov a tie vyšetrovania boli dvojakého druhu, alebo tie nedostatky, pardon, boli dvojakého druhu Ehm, že ehm, predovšetkým išlo o to, že orgány, e, ktoré sú podozrivé z participácie, vôbec, nepar- vôbec e, sa e, nepodielali na vyšetrovaní. Dokonca v mnohých prípadoch bol, bolo konštatované z ich strany, že nevidia dôvod alebo potrebu, prečo by mali na tom byť účastní. Máme nové dôkazy o zásadnom naštrbení princípov právneho štátu či na strane USA, tak aj EÚ. Americký prezident v podstate e, potvrdil imunitu amerických aktérov e, v prípadoch údajného týrania. Našťastie zo strany lídrov EÚ e, takýto výrok ešte nepadol. Veď to by bolo e, v e, rozpore s dohovorom OSN o boji proti týraniu a viacerých európskych dohovorov my e, sme e, e, boli konfrontovaní s rozsahom týrania realizovanom CIA a Európsky súd potvrdil E, faktický e, e, podiel viacerých európskych aktérov na tomto tyraní. Luka hovorila o tom, že členské štáty len v limitovanej miere boli ochotní uznať potrebu vyšetrovať ich podiel na takýchto aktivitách. Viaceré členské štáty povedali, že ak konali, tak len kvôli tomu, aby pomohli americkým orgánom a že vlastne oni za to neberú žiť žiadnu vinu. E, takto sa vyjadrili švedské orgány v roku 2005 a 2006 pri, v prvom prípade, e, ktoré, e, ktoré, ktorým sa zaoberala aj, aj výbor OSN pre boj proti týraniu, takisto aj európska zložka. Ako som povedal, americká, americká správa, tzv. Feinsteinová správa, potvrdila, e, že vojenské zložky USA odmietali participovať na tomto konaní CIA. Preto CIA via, e, volilo európskych partnerov. Luka, chceš niečo dodať v článku 38? Áno. E, v rámci e, našej požiadavke o uznanie e, zodpovednosti vychádzali sme zo štandardov právneho štátu, ktoré koncipoval Európsky súd pre ľudské práva. Poprvýkrát súd potvrdil, že Polsko potvrdilo článok 38 toho titulu, že polská vláda nekonala v súlade s povinnosťami, ktoré e, vyplývajú z tohto dohovoru. Ide o to, že každý štát alebo zložka, ktorá e, je e, stranou charty, musí poskytnúť zariadenia, dôkazy a akékoľvek podklady, ktoré umožňujú dôkladné vyšetrenie. Um. Toto sa um, v predchádzajúcich prípadoch, uh, ktoré riešil súd pre ľudské práva voči Polsku, neuplatnilo a poprvýkrát teraz súd skonštatoval, že členský štát nedodržal článok 38 a keď sme ehm, preskúmali podrobne tento rozsudok, videli sme veľmi zaujímavý súbor princípov právneho štátu, e, ktoré sa uplatnili v vyšetrovaní a síce toto vyšetrovanie by malo byť e, oficiálne, taktiež ehm, rýchle a dôkladné, nemalo byť závislé od výkonnej moci v krajine a malo by sa vzdialiť od otázok národnej bezpečnosti eh, či akýkoľvek vládnych doktrín. Eh, teda toto vyšetrovanie by malo v prípade uplatenia takejto doktríny eh, príslušné orgány by nemali mať právo odmietnúť e, prístup k dokumentu. Považovali sme toto za veľmi e, významné e, zistenie v kontexte toho, že členské štáty, ktoré sme skúmali, vykázali nedostatky priamej právnej zodpovednosti. Teda, aké by mali byť ďalšie kroky? Nuž, najskôr domnievame sa, že Európsky parlament by mal požadovať formálne vyhlásenie EÚ k tomuto programu vydávania. Tam by sa mali taktiež uviesť e, konkrétne aspekty zapojenia členských štátov do tohto programu a taktiež by sa malo žiadať o nastolenie spravodlivosti pre obete, aby sa vykonalo dôkladné vyšetrovanie ďalej. Mal by prebiehať pravidelný štruktúrny dialog s partnermi v USA. Toto by bol podľa nás veľmi e, dobrý prístup, e, ktorý by umožnil výmenu informácií im výmena informácií, ktorá prebehla medzi niektorými agentúrami v EÚ a v USA, úplne obišla demokratické inštitúcie v týchto dvoch krajinách. A preto my chceme, aby ste lepšie kontrolovali tento proces výmeny informácií v ďalších eh, fázach. Profesionálny kódex eh, nadnárodného um, spravovania a priame zodpovednosti za údaje v EÚ um, v otázkach, um, ktoré umožňuje um, aspekt uh, zabezpečenia národnej bezpečnosti a taktiež uh, zaistenie štátnych tajomstiev. Odporúčame, aby ste toto zohľadnili. Ide tu o osobné údaje jednotlivcov, ktorí sa potom stali cieľmi takéhoto veľmi závažného porušenia a princípov štátu a boli stavení mučeniu a následnému vydaniu, taktiež e, pravidelné vyhodnocovanie e, plnenia v členských štátoch e, týchto základných práv a taktiež princípov právneho štátu, ako aj vytvorenie nového kodanského mechanizmu, ktorý by sa mal zapracovať do politiky EÚ v otázkach základných práv. V EÚ už máme konkrétne e, vnímanie tejto problematiky práve preto, že čelíme takýmto zložitým situáciám. No a naše posledné odporúčanie sa týka toho, že by malo prebehnúť súdne vyšetrovanie záverov Feinsteinovej správy, pričom si aj zaplatila e, vysoké sumy, najmä v hotovosti, až do výšky 100 tisícov amerických dolárov um, viacerým aktérom v členských štátoch, ako aj agentúram za to, že sa zúčastnili tohto programu vydávania väzňov. A to um, sa dá považovať až za obvinenia za korupcie. E, sú pre ľudské práva taktiež e, dospol k záveru, že došlo k vyplateniu vysokých súm v hotovosti, napríklad e, orgánom na letiskách, nedaleko miesta zdržovania týchto väzňov na rôzne účely. Uvádzalo sa, že to je na vyčistenie pozostatkov, ale neboli tam žiadne konkrétne podmienky využitia a žiadne konkrétne povinnosti prijímateľa. Ďakujeme pekne pani profesorka Gailt a pani doktorka Lesku za to, že ste nám priblížili závery stanoviska členských štátov v decembri 2014 bola zverejnená správa, a ktorá vlastne nás primala k zorganizovaní tohto vypočutia. A toto stretnutie sa taktiež e, vysiela, aby teda aj e, toto širšie publikum pochopilo kontext celého tohto vypočutia. Teraz prejdeme e, k ďalšej rečníčke, k ďalšej časti tohto vypočutia. Mm, táto druhá časť sa týka vyšetrovania výboru LIBE, pani Eva Žolí, sa zúčastnila delegácie pred niekoľkými týždňami, kde sa vyšetrovali e, údajné obvinenia súvisiace s Rumunskom. A teraz nám pani Žuli priblíži, e, čo presne tam zistili. Ďakujem, pán predseda. E, dobré ráno všetkým. Ja som sa zúčastnila tejto cesty spolu s Daniel Fajon, Laurou Ferrerou, pánom Lenarsom a pani Manesku ako sprevádzajúcou poslankyňou. Na úvod som si bola istá, že v správe Senátu síce neboli uvedené konkrétne názvy štátov, ale Transparency International a taktiež konzorcium e, investigatívnych novinárov nás e, vyzvalo k tomu, aby sa uviedli konkrétne názvy týchto krajín a relatívne ľahko sa zistilo, že tie vyčiernené pasáže v záveroch správy Feinsteina sa týkali Rumunska. Očakávali sme, že tá bude ochota spolupracovať vzhľadom na toto zistenie. E, žiaľ, nebolo to tak. Stretli sme sa ľuďmi, ktorí popierali, že sa vôbec čokoľvek stalo v Rumunsku. Ale prejdem e, podrobnejšie a po poriadku našu e, cestu. naš sa stretli s zástupcami občianskej spoločnosti, so Združením pre ľudské práva v Rumunsku a s doma inými organizáciami a tiež s investigatívnymi novinármi. Všetci nám povedali, že veci sa nejako neposunuli vpred, že bolo veľmi ťažké e, získať informácie a čo je veľmi znepokojujúce, že toto vyšetrovanie nemalo dostatočnú podporu verejnej mienky. Teda po tomto stretnutí sme sa stretli s bývalým vedúcim rumunskej spravodajskej služby, ktorý už e, poskytol rozhovory nemeckej tlači, ktorých e, uznal a pripustil, že došlo k takomto zadržovaniu, že existovali takéto zadržovacie centrá. K nám nebol však takýto otvorený. Povedal, že súhlasil s tým, že pomôže Američanom, keď žiadali o priestory že im priestory dal k dispozícii, ale že nevedel, čo sa v týchto priestoroch vykonávalo. A taktiež tvrdil, že nevedel, kde tieto priestory presne boli. Teda po tomto stretnutí sme sa ďalej stretli so zastupcami ministerstva zahraničných vecí, konkrétne Pán predseda Moraes napísal viacero listov, v ktorých trval na tom, aby bolo možné navštíviť priestory, ktoré novinári a ostatní označili ako zadržiavace centrá, ale ministerstvo zahraničných vecí, teda ehm, Konkrétne minister bol práve na zúžobnej ceste tu v Bruseli a nás prijal štátny tajomník pre európske záležitosti. A on vôbec nebol ochotný pripustiť, že sa niečo takéhoto druhu v Rumunsku udialo napriek dôkazom, ktoré sú k dispozícii. A jeho jediná poznámka sa týkala toho, že to, čo novinári robia, um, píšu a myslia si nie žiadnym dôkazom a on nejako nezohľadňuje výsledky ich práce, povedal len, že vyšetrovanie ešte stále prebieha, že on do ňa nemôže nejako zasahovať. To je síce pravda, ale my sme mu pripomenuli, že on zastupuje štát e, a že nepotrebuje vyšetrovanie na to, aby vedelo o týchto skutočnostiach. On však nebol ochotný Vlastne nič pripustiť. Zjavne sa držia prístupu, že kým správa zjavne neobsahuje názov krajiny, tak nebudú ochotní nič pripustiť. Na ďalší deň do poludnia sme sa stretli s generálnym prokurátorom Rumunska, pán Tiberiu Michal Nitu. A on sa schoval za utajením celého vyšetrovania. Mm, povedal nám však, že nemá žiadne dôkazy o tom, že by pán al naziri ktorého prípad eh, sa eh, teraz eh, vyšetruje, že by bol, by bol zadržiavaný v Rumunsku. nie som si e, celkom istá, či môžeme byť optimistické, aké výsledky bude mať toto vyšetrovanie. Keď sme sa ho pýtali na to, koľko svetkov vypočul, koľko svetkov e, našli vôbec v istom okruhu kilometrov v okolí tohto zadržiavacieho e, centra. Dospeli sme záveru, že v skutočnosti žiadne vyšetrovanie neprebehlo. Nikto nám nechcel pomôcť získať prístup k samotnému centru Oni. Trvali sme na tom, že sa chceme stretnúť s, so štátnym tajomníkom, ale zjavne e, boli pokyny nepovoliť nám tento prístup a vôbec nás neprijať na stretnutie. Na záver našej misie sme absolvovali stretnutie s zástupcami parlamentu, konkrétne s vedúcim predsedom výboru pre obranu. Práve oni vykonali, to bolo formálne vyšetrovanie, ktoré dospelo k negatívnemu záveru a pýtali sme sa ich, či by mohli na základe nových eh, poznatkov Fajštajnovej správy eh, vykonať nové vyšetrovanie A tu sme sa stretli s čiastočným pochopením, neboli úplne odmietaví k tejto myšlienke. Taktiež navrhli, že by mohli požiadať od amerického senátu necenzurovanú e, verziu, aspoň jej časť tejto správy, ktorá sa týka Rumunska a prislúbili, že o to požiadajú. A odtedy sme sa dozvedeli z tlače, že táto požiadavka naozaj bola predložená. Teda, toto je možno jediné pozitívum z celej našej cesty do Rumunska. Musíme teda naďalej vyšetrovať a musíme si počkať na túto správu, kým sa zverejní v necenzurovanej podobe. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Žolí. Teraz e, prejdeme k poslednej, e, poslednému ročníkovi tejto prvej časti vypočutie v pôvodnom vyšetrovaní sme sa sústreďovali na úlohu investigatívnych e, novinárov, keďže sme nemali um, k dispozícii žiadnych e, e, skutočných svetkov. A teraz e, po tejto správe Feinstein si chceme vypočuť, čo presne hovorí jeden investigatívny novinár, dám vám slovo Krostorovi Blackovi, ktorý je z kancelárie investigného um, novinárstva. Ďakujem pekne. Uplynulo 10 rokov od zverejnenia správy, že CIA um, prevádzkovala takéto tajné väzenia tu v Európe. V priebehu týchto 10 rokov sme boli svedkami E, veľmi zložité skladačky, ktorá sa veľmi postupne a pomaličky skladala. Väčšinu tejto práce urobili novinári v rôznych štátoch USA, v Veľkej Británii, v Španielsku, v Nemecku, v Pakistane, vo Švedsku, Polsku, Rumunsku a taktiež e, medzinárodné organizácie. <clears throat> Taktiež parlamentné zhromaždenie Rady Európy sa na toto vyšetrovanie, ako aj vyšetrovanie Európskeho parlamentu, mimovládky a rôzne právne týmy z celého sveta a čiastočne aj policajné zložky a prokurátory v Španielsku, Portugalsku, Taliansku a v iných krajinách. A nedávno sme získali čiastočné náhľady na obrovské množstvo práce, e, ktoré vykonal spravodajský výbor e, amerického senátu, ktorý vypracoval 500 stranovú správu ktorá obsahuje um, okrem iného korešpondenciu uh, eh, CIA, ako aj listy. Máme síce mená, um, ktoré zmizli so zástupom CIA v priebehu týchto rokov, taktiež máme k dispozícii niekoľko svedectiev, kde popisujú títo ľudia, kde presne boli zadržiavaní, ako sa s nimi zaobchádzalo, taktiež máme dátumy presunu týchto osôb, E, do vezení a z vezení taktiež máme letecké stopy, kde presne leteli, v ktorých dňoch taktiež máme faktúry um, za isté služby, kto presne um, za ne platila koľko. Taktiež máme um, výpovede e, z vypočúvania a, a taktiež máme dôkazy o tom, že tieto lety e, boli určené konkrétne na prevoz väzňov. Taktiež máme prehľad o snahách eh, eh, zastierať eh, všetky tieto konania. Taktiež máme poznatky o skutočných destináciách týchto letov, tiež máme informácie od leteckého, leteckového personálu, tiež aké kroky sa robili pri pristávaní a vzlietaní lietadiel. Taktiež máme k dispozícii takmer podrobnú mapu logistického postupu a tiež máme správu amerického senátu, ktorá doplňa všetky ostatné informácie a potvrdzuje ich, ktoré sme získali z iných zdrojov. Chcem zdôrazniť um, len túto doplňujúcu funkciu tejto senátovej správy. Už niekoľko rokov toto vyšetrovanie prebieha a podielajú sa na ňom mnohí ľudia, taktiež nezávislo, e, pozerajú sa na to z rôznych uhlov, pričom sa nikdy nespochybnilo skutočné um, poslanie tejto vyšetrovania. Teda táto správa je len podrobnejším potvrdením už známych faktov. Um, od eh, kedy váš výbor schválil svoje uznesenie v roku 2012, máme k dispozícii podrobnejšie eh, poznatky a miloročná správa Senátu len potvrdila informácie o tom, že od decembra 2002 do septembra 2003 eh, bolo toto väzenie v Polsku, taktiež od septembra 2003 do novembra 2005 v Rumunsku a od februára 2005 do marca 2006 v Litve. V týchto väzeniach Už máme k dispozícii grafické popisy eh, niektorých eh, druhov um, konania, teda upieranie spánku, taktiež um, navozovanie halucinácií, ako aj krmenie do konečníka. Um, okrem iného, v priebehu týchto rokov CIA vykonali eh, veľmi rozsiahle eh, trestné konšpiratívne činnosti eh, v spolupráci s štátmi, ktorým potom následne na oplatku vyplácali milióny dolárov. Toto potvrdzuje celá škala stoviek individuálnych informácií, ktoré spoločne vytvárajú celý obrazec Úloha novinárov v získavaní týchto informácií e, je niečo, čo už som zvoraznila, ale chcem sa pozrieť taktiež na konkrétnu povahu dôkazov, ktoré máme k dispozícii a taktiež e, na otázku pochybností, na akej miery sú relevantné, ako iste viete, sú aj takéto pochybnosti spojené e, s týmito procesmi. Často sa spochybní najmä proces získavania týchto dôkazov, teda spochybňuje sa činnosť novinárov, e, tvrdí sa, že tieto existujúce dôrazy sa ne, dôkazy sa nemôžu brať e, vážne, pretože ich získali novinári. Ako ste už videli dnes do poludnia, e, toto nie je žiadny vymyslený argument, ako sa to niekedy tvrdí, ako to tvrdia niektorí oficiálni predstaviteľa v EÚ, ako sme si už vypočuli pred niekoľkými týždňami. Oficiálny predstaviteľ Rumunska tvrdil, že neexistujú pádne dôkazy, že to všetko je založené na špekuláciách a potom jeho ministerstvo vydalo tlačové eh, vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že je dôležité eh, zabrániť šíreniu eh, nepodložených dôkazov vo verejnom priestore. Toto si vyžaduje samozrejme podrobné preskúmanie. Platnosť informácie dôkazov o týchto programoch zadržiavania už Európsky súd pre ľudské práva uznal v prípade um, konkrétneho jedného väzňa voči Polsku. A taktiež súd sa vyjadril ku konkrétnym dôkazom, dôkazom toho, že si aj vykonávalo e, tieto kroky zadržiavania v Polsku a dôkazy boli e, podrobné, konzistentné. Taktiež e, sa súd vyjadril, že existuje dôkazová podstata viacerých faktorov. V prípade Polska súd konštatoval, že je k dispozícii celá stovka rôznych informácií na to, aby sa potvrdila existencia um, takéto prípadu, len čo bol tento prípad voči Polsku potvrdený, je potrebné uh, požadovať koherentnosť uh, ďalších uh, prípadov voči iným krajinám. Is... Aj proti Rumunsku a Litve, taká je podstata siete. Keď som tu naposledy vystupoval, člen tohto výboru sa ma opýtal, či existuje fotka niektorého uh, s väzňou, či už v lietadle, ktoré sprostredkovalo vydávanie. Údajne existuje 14 tisíc takýchto fotografií, avšak ja chcem hovoriť o tom, že riešime prezumciu toho, že existujúce eh, eh, pardon, dôkazy ako by neexistovali, že by tieto fotky teda neboli dostatočným dôkazom. Litva sa vyjadrila v podobnom duchu a tam tiež nestačila ani fotka, orgány sa tam chceli do, dostaviť osobne, iba to by ich predsvedčilo. Na otázku, či sú takéto väzni na území Litvy, tak povedal ja, som žiadneho teroristu za ruku nedržal, takže nemôžem ma poskytnúť definitívnu odpoveď. Je tu slávny prípad britského práva, ktorý hovorí o dôkazoch, nepriamých dôkazoch Možno tu existuje kombinácia pri, pri okolnosti, ktorá by nikoho dostatočne nepresvedčila, bolo by to iba akési podozrenie, ale však všetky tieto jednotlivé prípady spolu naozaj dokazujú e, vínu, ktorú by sme mali priznať. Situácia, v ktorej čelíme dnes, je jednoduchá. Fakt, že CIA prevádzkovalo väzenia v Rumunsku, Polsku a Litve, kde, a že tam zadržiavalo väzňov tajne, bez nejakých právnych e, povolení možno e, považovať za jasné. Nemusíme to nejak presnejšie potvrdzovať. Musíme sa však spýtovať, ako je možné, že európske inštitúcie e, tejto situácie neriešili, že tu bolo, že tu bolo vákuum e, právnej zodpovednosti, napriek tomu, že sa situácia riešila v médiách. Nemyslím si, že by tá úloha bola príliš náročná pre takéto inštitúcie. Nechcem však posudzovať ich, eh, ich schopnosti. Avšak jeden z dôvodov, prečo ich ne, neposudzujem ich, eh, ich, ich schopnosti, je to, že z času na čas sa ukázalo, že eh, dokážu aj oveľa náročnejšie veci, než len dokázať existenciu tajných väzaníc aj v Európe. Napríklad dokaz konšpirácie medzi CIA a spravodajskými službami európskych štátov je oveľa menej komplikovaná než nejaké alternatívne možnosti, ktoré by mohli existovať, pokiaľ by sme mali k dispozícii tie isté fakty. Je oveľa náročnejšie, aby som povedal, dokonca nemožné mať stovky faktov, ktoré teraz existujú, verejne prístupné a dodávať im úplne nový zmysel pretože jednoducho budovy boli vystavané, tie lietadla lietali, e, bola nastavená bezpečnosť a neexistovali by žiadni väzni, väzni to, toto jednoducho spochybňuje dôveryhodnosť. V Litve prokurátor e, hovoril, respektíve argumentoval pred Európskym súdom, že lietadla CIA prišli do Litvy na to, aby tam nerobili nič. No a pokiaľ ide o tie budovy, tak povedali, že je dobre, že CIA postavila veľký e, klimatizovaný sklad mimo Vilniusu, kde chcela mať nejaké hodnotné e, za, e, majetky a potom tam lietala lietadlami za stovky tisíc dolárov a nič tam v skutočnosti nemala. To sú naozaj argumenty, ktoré je ťažko mm, prehotnúť. a máme naozaj veľmi veľa nezávislých faktov, ktoré ktoré, mám, ktoré teda môžeme poukázať na, na, na, na, na faktúry tých, tých jednotlivých letov, zmluv, ktoré dokazujú, že CIA presúvala väzňov a nie e, nejaký majetok. Pokiaľ by niekto týmto faktom neveril, tak sa môžeme posunúť ďalej a môžeme si položiť otázku my aj všetci ostatní, prečo v rámci svojich profesionálnych kapacít títo európsky uh, úradníci nechcú priznať to, čo je zjavné. Spojené štáty to priznali, a dokonca vypracovali, zverejnili materiály o tom, čo sa na takýchto stretnutiach odohrávalo a my sa teraz pýtame, prečo EÚ nechce nahlas povedať to, čo všetci už v hĺbke duše vieme, že je pravda. To je skutočné e, to je skutočná záhada tých tajných väzení CIA. Nie, že prečo sa stali, ako sa stali, kedy či kde. To, to, to všetko sú známe veci. Tá skutočná záhada je, ako je to možné, že naše parlamentné či súdne inštitúcie s tým, s tým nič nerobia, keď vieme, že sa to stalo. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Black. Kolegovia teraz budú mať príležitosť e, sa vyjadriť e, poslanci a poslankyne, ktorí majú o to záujem, aj ďalší kolegovia, ktorí sú medzi nami. Chcel by som ešte povedať, že sme sem prizvali e, poslancov národných parlamentov Polska, Spojeného kráľovstva Litvy, a taktiež bývalého predsedu výboru pre obranu Litovského parlamentu. Ten sa však nemohol osobne zúčastniť, preto navrhol, že poskytne odpovede písomne. Chcel som vás o tom informovať. Takže ešte kolegyňa sa chce opraviť. E, prepačte, ja som vám povedala, že Transparent International odvedla veľký kus práce pri zisťovaní toho, ktoré lietadlo letelo kam, avšak chcela som povedať Amnesty International. Prepačte, pomýlila som sa. Ďakujem pekne. Kolegovia, takže máme iba pol hodinu na e, otázky a odpovede. Ja sa naozaj pokúsim tiež zostručniť. Ja som sa pokúšal zostručňovať aj svoje úvodné príspevky, takže máme to teraz naozaj veľmi dlhý zoznam. Budeme sa prísne pridržiavať e, toho, ako ste sa hlásili, toho poradia, čiže pán Vojc. Pán Vojc, nech sa páči. Mr. Vojc, please go ahead. Nech sa páči, máte slovo. Sure. Ehm. Ďakujem pekne za slovo. Mám celý rad eh, otázok. Vyšetrovací výbor eh, zjavne už odvidol vynikajúcu prácu, ale mali by sme rozlišovať medzi tým, čo sa týka USA a tým, čo sa týka nás Európanov. Americký prezident eh, odsúdil takéto konanie a mučenie. To je pekné, ale nepriateľné, ak zároveň vyhlási imunitu. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, kolegovia, ako budeme postupovať v kontakte s Američanmi, keď hovoríte, že sú eh, stovky dôkazov, že existuje 14 tisíc fotografií a rôznych faktúr. Ehm, predsa musíme eh, docieliť, aby sa to vysvetlilo. Jediná možno páka, ktorú máme, je zákaz eh, prístupu do EÚ pre konkrétne osoby. Um, dohoda Safe Harbor, to, že sme e, od nej ustúpili, je prvý krok e, toho, že nie sme ochotní robiť všetko, čo od nás Američania očakávajú, ale vzhľadom na ďalšie rokovania o dohode TTIP alebo iných dohodách e, by sme podľa mňa preto len mohli žiadať o dôkazy, nakoľko sú Američania naozaj dôveryhodnými partnermi ale predovšetkým by tých 5 e, členských štátov EÚ, ktoré celý proces blokujú a e, nespolupracujú, tie by sa mali um, um, volať na zodpovednosť. Existuje európsky zatýkač, teda tam, kde dochádzalo k mučeniu v týchto štátoch, e, tam, kde sa zastiera toto mučenie, tam by sa to predsa mohlo uplatniť. Máme 14 tisíc fotografií, stovky faktúr, rôznych iných dôkazov. Ak sa dokážu vyšetriť, kto presne do toho bol zapojený, ak budeme presne vedieť, že v konkrétnych prípadoch e, máme k dispozícii konkrétne osoby, mali by sme predsa urobiť kroky a usúdiť ich. E, chcem sa opýtať, či už máme nejaké konkrétne osoby z týchto piatich členských štátov, e, v veci, ktorých by sa už vyšetrovalo, pani Gomez? Well, yes, not only... len, že tu riešime nedostatok právnej zodpovednosti v Európe, ale musíme sa venovať aj obetiam mučenia. A niektoré z týchto obetí sú v Európe, napríklad ľudia, ktorí boli v Guantaname. A viacero európskych krajín bolo ochotných na základe požiadavky USA prijať. A Ja som sa tento víkend stretla s osobou, ktorá strávila 8 rokov v Guantaname a teraz e, bol, bol tento človek z Guantanama prepustený a je v Maďarsku za hrozných okolností. Pretože nemá ako prežiť, nemá dokumenty, nemá oficiálne papiere, jeho deti nemajú dokumenty, nemá prácu, nemá žiadne obydlie a to už ani nehovorím o tej traume, ktorú si za tých 8 rokov Mm, zadržiavania mučenia prežil. No a je zaujímavé, že tu máme bývalých agentov CIA, ktorí sa taktiež ťažujú, že utrpeli e, nesprávne zaobchádzanie e, v Európe, pretože boli využití ako návnada pre tie veľké ryby či už v USA alebo v Európe, e, oblasti, ktoré sa venovali tajné služby. Hovorím o Sabrine de Souza, ktorá bojovala o očistenie svojho mena. Je to bývalá agentka CIA e, portugalsko-amerického pôvodu, ktorá pracovala v Taliansku a vravela, že bola súčasťou tejto hry byť e, Malo rybou, ktorú chytia a tým pádom tí, tí vrcholoví úradníci v Taliansku uh, budú nechaní na pokoji, nebudú postavení pred zodpovednosť. Ja by som sa rada opýtala, lebo teda pán, to, čo, to, čo hovoril pán Krafodland, prečo v prípade všetkých tých prvkov, ktoré máme v dispozícii, je tu ešte stále taký veľký odpor viacerých európskych krajín eh, reagovať, odpovedať. žal Bohu musím povedať, že to má dočinenia aj s tým, ako naše jednotlivé orgány čelia takýmto záležitostiam zodpovednosti a dostávanie záväzkam, základným záväzkom v právneho štátu. Avšak je tu aj istý európsky uhol a chcela by som povedať, že už 10 rokov, pretože to sa deje 10 rokov, tu máme predsedu Európskeho komisie, pre, pardon, predsedu Európskej komisie pána Baroza, ktorý je z našej krajiny, z Portugalska, ktorý bol premiérom, keď sa zači, začali tieto lety a mučenie začiatkom roku začiatkom roku 2002. A ja som ho prostredníctvom nášho prokurátora e, som na neho podala žalobu. Boli to špecifické obvinenia proti nemu za to, že bol komplicom v takýchto činnostiach a povedala som to viackrát. E, boli tam mená, boli tam isté prvky, ktoré požiadal od pána Karloša Bankosa Moraja, ktorý je teraz právnym poradcom aktuálneho prezidenta Portugalska. E, obvinila som ich z porušovania ľudských práv, pretože tie vy, vy, vyšetrovania sa neodohrali v našom prípade v lietadlách, ale na lodiach, na mori. Mám svoje zdroje a samozrejme sa, sa to začalo ututlávať, pokiaľ ide o právny systém v Portugalsku a hovorím to preto, že pán Barozo bol 10 rokov predsedom Európskej komisie. A to možno e, veľa vysvetlí. Čiže nielen tú nevôľu, neochotu tlačiť európske vlády k zodpovednosti, ale to, že on bol aktívnym komplicom v inej európskej vláde, ktorá takéto veci vykonávala a snažil sa to e, ututlať, svoj, e, zbaviť sa svojej zodpovednosti, počas toho obdobia predsedníctva Európskej komisie. Ďakujem pani Kedrická. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. Mám dojem, že pokiaľ ide o prejavy, najmä pani Osento, European Policy Studies, to bolo dosť jednostranné a prečo to hovorím preto, že vidím, ako sa mení situácia e, v Európe v tejto oblasti a hovorili ste o tých piatich krajinách, veľmi ste ich kritizovali a ja chcem povedať, že v roku 2009 výbor, ktorému predsedal pán Carlos Calerio, člen nášho výboru, e, urobila veľmi veľa preto, aby formovala verejnú, eh, verejnú mienku v týchto krajinách a že je to veľký problém a že je potrebné sa tomu postaviť. No a takéto činnosti boli naštartované a vy, pani, hovoríte iba o vý, výrokoch Európskeho súdu pre ľudské práva či o správe CIA, avšak nehovoríte o tom, aký je vývojčík, akým zmenám došlo v jednotlivých členských štátoch. Napríklad v Polsku, v prvom rade nesúhlasím s tým, že Polsko e, nevykonáva e, e, e to, čo je vymedzil súd, pretože Polsko sa odvolalo voči tomuto výroku z viacerých dôvodov a poviem za akých. V prvom rade, polská vláda začala sa venovať skúmaniu tejto, tejto situácie a to na základe toho, že e, došlo k zmene v verejnej mienke, no a došlo ku konkrétnym opatreniam v hovoríme o roku 2002-2003 voči šéfovi polskej e, e, e rozvedky, pánu e, Zbigniewowi a teda nejaké veci sa, sa naštartovali. A problém je hlavne v tom, že polská vláda sa obrátila na Američanov, aby získali viac, e, viac dôkazov. Dnes sa teda musíme obracať na tých ľudí, ktorí už teraz nie sú vo vláde, aby nám oni odpovedali na otázky, ktoré nás trápia Američania odmietli spoluprácu v tejto situácii, viacnásobne sa vyjadrili, že pokiaľ ide o právnu spoluprácu, tak nebudú s polskou vládou spolupracovať, aby, aby sme dospeli k objektívnemu e, zhodnoteniu situácie, že kto je za čo zodpovedný. My vieme objektívne povedať, že polská vláda bola zodpovedná za to, že v tom, ktorom konkrétnom mieste bolo stredisko, kde sa vykonávali tieto príšerné veci a to mučenie, čiže ale ide o to, kto, kto bol za čo presne zodpovedný a kto príjmal ďalšie rozhodnutia. Ale problém spočíva tiež v tom, a ja mám dojem, že toto pani ne, neberiete do úvahy, ale to by sme si tiež mali všímať, že okrem právnej zodpovednosti je tu aj politická zodpovednosť a túto politickú zodpovednosť e, niesli osoby, ktoré v tom čase boli tými veľkými rybami, mali e, najväčšie, boli, boli naozaj, boli hlavami štátu, bol to prezident a e, premiér. Bola to naša parlamentná ľavica, SLD a v okamihu, kedy e, prišli o prie, prvé miesto vo vláde, tak je sociálna demokracia v Polsku veľmi slabá. Už sa jej nepodarilo opätovne naštartovať. A samozrejme zodpovednosť za tú situáciu je politickou zodpovednosťou presne za to, o čom ste hovorili vy. Čiže na jednej strane pokúšame sa v maximálnej miere chrániť ľudské práva, no na druhej strane si odmietame nielen e, právnu zodpovednosť, ale aj politickú zodpovednosť. Preto sa tiež domnievam, že by ste mali informácie poskytovať precíznejšie, nielen z toho hľadiska, že tie členské štáty e, sa nezariadili podľa výroku súda. Ešte jedna vec. Hovorili ste o tom, že vláda nechcela spolupracovať a že bol porušený článok 38 dohovoru a ne, neposkytovala vláda informácie súdu. No pokiaľ by vláda tieto informácie mala, tak by ich poskytla. Jednoducho tie informácie neboli k dispozícii práve preto, že sa nám nepodarilo spolupracovať s Američanmi a Američania e, odmietli spoluprácu e, z, z hľadiska vyjasnenia tejto situácii. Prepačte, že som vás musel prerušiť, avšak e, e, všetci sa musia dostať k slovu. Ďakujem, pani Sofia Tavel. Yes, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. čo skoro e, tomu bude 10 rokov, odkedy vyplávali na prvok prvé fakty o múčení a nelegálnom vydávaní CIA boli odhalené Washington, novinami Washington Post a Human Rights Watch. Bolo tomu tak pred desiatimi rokmi. Na jednej strane musím povedať, že som šťastná a hrdá, že Európsky parlament neustále E, sa tejto situácii venoval už 10 rokov, ale na druhej strane e, my to máme srdce, že po 10 rokoch e, stále ešte nebolo, nebolo určené, kto je za to zodpovedný. Dnes v mojej krajine v Holandsku vychádza správa o tom zostrelení MH17 minulý rok, pričom zahynulo 300 ľudí. A všetci súhlasia s tým, že zodpovednosť e, zistenie skutočnej pravdy, privedenie zločincov pred súd, to sú základné stavebné prvky medzinárodného práva, spravodlivosti. A prečo to neplatí aj v tomto prípade? Pretože sme spolupracovali s tými zločincami, boli sme my sami zločincami, nie je e, kritika jedným zo základných pilierov právneho štátu a demokracie. Prečo teda tak dlho trvá e, to, to, to pridelenie zodpovednosti, zistenie, kto bol zodpovedný? Prečo sa bojíme sami seba opýtať nepríjemné otázky, ako napríklad je jedným z hlavných spojencom v tomto programe bol akýsi pán Asad, istý pán Asad. Síria bola jedno z hlavných destinácií, pretože oni boli veľmi dobrí vo vypočúvaní ľudí a dnes je Asad našim nepriateľom. Prečo neriešime tieto osky? Prečo sa tu venujeme detailom e, typu či nejaká maličká časť e, skladačky môže či nemôže byť dokázaná pred súdom. Je predsa jasné, čo sa stalo a mňa už naozaj unavuje to, že sa tu stále diskutuje o detailoch. Je na čase, aby Európa dostala svoje zodpovednosti a aby ľudia, ktorí sú za toto zodpovední, boli postavení pred súd, pretože pokiaľ zlyhame v tomto, tak e, stratíme morálnu autoritu, pokiaľ nám ešte vôbec nejaká zostala. Stratíme dôveryhodnosť. Takže dúfam, že napriek tomu, že vidím, že ľudia e, v miestnosti tu prevracajú oči, ja stále ešte verím v Európsku úniu ako akýsi plameň e, demokracie a slobody a právneho štátu. Ale aby sme týmto aj ostali, musíme sa tejto téme neustále venovať a ubezpečiť sa, že jedného dňa vinníci budú postavení pred súd. Ďakujem. Ďakujem, pán López Aguilar. I would like to address some questions to Mr. Black. Ja mám niekoľko otázok pre pána Blaka, e, ktorý tu zastupuje investigatívnych novinárov. Domnievam sa, že každý z nás má istý názor na túto záležitosť po týchto všetkých rokoch, ktoré uplynuli, po všetkých tých procesných úkonoch, ktoré už uh, nastali e, po vyšetrovaní, ktoré odhalilo fakty a potvrdilo fakty. Potvrdilo naštrbenie základných ľudských práv a našou úlohou je dbať o to, aby e, už e, nikdy sa také niečo nezopakovalo. Myslím si, že veľmi dôležité je dostať ďalšie postrehy od vás. Poprvé, eh, pán Marek, eh, tie zadržané osoby, tie obete eh, zlého zaobchádzania, týrania, pričom išlo o osoby, ktoré nemali vôbec E, nič dočinenia s terorizmom, ktoré e, ktoré, e, ktorý sa nejakým spôsobom sa nemal dotknúť boj proti terorizmu, čo je samozrejme ten hlavný argument, ktorý sa uvádza v ich prípade. Po druhé, chcel by som vedieť, či v rámci vašej, vašeho investigatívneho Eh, snaženia ste zistili, či, bol nejaká, či bola tam nejaká dohoda, ktorá by znamenala eh, istú odmenu pre eh, zainteresované subjekty alebo pre štáty, ktoré hm, participovali. A opäť hovoríme o, o um, odmene vo forme nejakých úplatkov alebo e, iná forma e, finančnej kompenzácie. Po tretie, e, hovorili ste, že ste sa zaobrali aj otázkou zodpovednosti a na akej úrovni ustanovizní sa e, vlastne, vlastne dochádzalo k porušovaniu svojej zodpovednosti. Dotklo sa to tej najvyššej úrovni na úrovni vládneho kabinetu. Nie všetci v kabinete možno o tom vedeli. Chceli by, sme vedieť, chceli by som vedieť, e, kam až siahala tá kontaminácia. Bol to vládny kabinet, bol to minister obrany, e, bol to, boli to spravodajské služby, minister zahraničných vecí, podľa vašich znalostí, kam až siahali tie chápadla. Pán Kvejlio má slovo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým e, rečníkom, ktorí vystúpili. Ja nemám otázku, ale chcel by som poznamenať e, niekoľko vecí. Pripomeňme si, ako sa to všetko odvíjalo tu na pôde EP. Na začiatku boli takí, ktorí neverili, neverili, že k takému niečomu mohlo dôjsť, veď v USA, USA je právnym štátom a, a je to demokratický štát. Ale e, zrazu sa objavil e, svedok, ktorého sme nečakali. Bol to americký prezident George Bush, ktorý priznal všetko doznal všetko okrem e, týrania. Hovoril teda o vydávaní osôb, hovoril o utajených e, centrách. Máme aj správu amerického senátu, kde americký senát potvrdil použitie mm, týrania. Čiže tu už nejde o údajné prešlapy. E, tu už máme fakty. V portugalčine máme takú metaforu, že ak zmiešate olivový olej s vodou, ten, tá, ten olivový olej vždy vypláva na povrch. Aj pravda vždy vypláva na povrch v konečnom dôsledku. Nemôžeme čakať e, na to, že niekto iný urobí ten historický krok. Je to na nás, aby sme konali a chcem sa vám poďakovať za tú prácu, ktorá, e, ktorú ste odviedli um, ide o to, eh, aby sa nielen eh, tá pravda, eh, aby tá za, to, za potvrdením tej pravdy sa e, podnikli určité kroky a to by malo pomôcť k tomu, aby nič také sa už nezopakovalo. V tejto veci zohrali nemalú úlohu Amnesty International a Human e, e, Watch a mnohé aj justičné orgány, okrem týchto mimovládnych organizí. Um, chcel by som upozorniť na kus práce, ktorý odviedol sudca Vataro v Taliansku v tejto súvislosti a mnohí ďalší. E, ktorých nebudem menovať. Dnes tu v našom výbore snáď nikto už nemôže popierať, že sa nič nestalo. E, ja súhlasím plne s tým, čo povedala Sophie Inveld pred chvíľou. Mali by sme nachádza také riešenia, ktoré by zabezpečili potrestanie vynikov a na tej politickej úrovni tiež e, musia e, padnúť náležité kroky. Čo teda robiť? Podru, poprvé, e, nenechať to uviaznuté v tomto bode. Dotiahnuť to. Po druhé, konať na základe týchto faktov. Ehm, myslím, že Európsky parlament už vyjadril viacero uznesení a viziev a odporúčení a mali by sme po tom určitom čase vyhodnotiť a analyzovať, prečo naše odporúčania nie sú uplatňované. Prečo a e, musíme nájsť odpoveď na toto prečo. A ak nájdeme tieto odpovede, tak určite sme bližšie k riešeniu. Pani Manesku, mať slovo? Ďakujem. Ja by som sa chcela vyjadriť k tej návšteve výboru LIBE v Rumunsku, v Bukurešti. Rumunské orgány e, e, privítali tú návštevu a veď napokon boli plne k dispozícii, boli veľmi ústretoví Viedne teda minister sa e, e, ne, ne, nedostavil, bol v tom čase v, Br- v Bruseli a pán Jonesku, e, bývalý prezident, ktorý nemohol sa na tom podujatí zúčastniť, všetci ostatní sa dostavili, stretli sa s delegáciou EP. To bol jasný signál, že rumunské orgány sú pripravené vstúpiť do dialogu. Rumunsko je členom EÚ, aj NATO, pod je signatárom dohovoru boja proti týraniu a samozrejme plne uznáva eh, ľudské práva, plne uznáva princípy právneho štátu, tak je nesprávne vychádzať z premisy, že eh, rumúnske orgány od samého začiatku vedeli o týchto eh, centrách, kde boli zadržané tyrané osoby a jednoducho a ne, e, nevedeli o tom. Povedali ste, že v roku 2008 rumunský senát konštatoval, že nie sú dôkazy o tom, že by takéto centra existovali v Rumunsku. A je to pravda, pretože vtedy skutočne sa e, neboli dôkazy. Až po správe amerického senátu, e, napriek tomu, že v tej správe nie sú žiadne konkrétne uh, vyjadrenia týkajúce sa Rumunsku. Je predsa v záujme našom a v záujme e, Rumunska, aby sa už prestalo s údajnými obvineniami Rumunska. Musí sa to potvrdiť alebo vyvrátiť. Preto v Rumunsku v súčasnej dobe prebieha e, justičné konanie. Vy ste sa sami stretli s generálnym prokurátorom a bola potvrdená plná, plná transparentnosť v tejto veci. Musíme si uvedomiť, že ak justičné konanie prebieha, tak neslobodno robiť závery, kým nie je ukončené. Ak hovoríme o o, o, o tom, že e, nekonali v súlade so svojou úlohou, so zodpovednosťou, a, a, a obviňovať rumunské orgány, ak nemáme e, na to dôkazy. K samotnému e, šetreniu e, závery, ktorého ste prezentovali, chcel, mi bolo to veľmi zaujímavé, ale vychádzali ste z prezumpcie existencie dôkazov, ktoré zatiaľ nemáte. A Chcela by som konštatovať, že určite budeme ďalej podporovať e, e, všetkých tých, ktorí e, postupujú v justičnom procese neslobodno len niekoho obviňovať, odsudzovať, ak nemáte na to dôkazy. A ak budú e, nájdené dôkazy, až bude uzavreté e, justičné konanie, tak dôjde aj k náležitému potrestaniu. Chcem zopakovať, e, v, v správe amerického senátu nie je žiadna, zdôrazňujem, žiadna explicitná zmienka o Rumunsku. A ja sama som zvedavá, či, či budú nejaké dôkazy. Ak budú, e, veľmi rada sa do nich pozriem rovnako ako aj vy. E, chcem prie, poskytnúť dostatočný priestor na reakciu na otázky. E, posledná dotazujúca, dotazujúca sa je pani e, Pagaresunta Ruiz. Myslím si, e, že beztresnosť e, to by, bolo, to by bola najhoršia voľba z našej strany. Tým by sme vlastne odkopli základné hodnoty právneho štátu. Veď tieto veci sa ťahajú už 10 rokov a mm, je potrebné to nejako uzavrieť. V dialogu s, s našimi americkými protiažkami, čo sa, ďalši, čo sa e, ďalej plánuje, mali by sme e, e, byť informovaní o tom, kto sú našim, našimi americkými protiažkami v, tejto, v tomto dialogu Myslím si, že je to dôležité. Go immediately to the responses from um, our speakers. Um, eh, Poskytneme nejaké odpovede eh, na tie otázky. No, mm, čas eh, nám preteká pomedzi prsty, ale považujem túto tému za veľmi dôležitú. Považujem to za veľmi dôležité, aby sme dali priestor aktualizácii tých informácií e, týkajúcich sa e, e, tých našich predošlých požiadaviek o vyšetrenie. Snaď by mohol jeden z vás tu za panelom hovoriť za oboch panelistov Ďakujem za slovo, hovorí pani Gild. Chcem sa poďakovať všetkým vystupujúcim za veľmi zaujímavé postrehy aj otázky. Ak dovolíte, chcela by som sa venovať dvo, dvom dôležitým aspektom e, v reakcii na kritiku, ktorej bola vystavená správa sme e, e, férovi e, voči tým členským štátom, ktorí boli predmetom kritiky. Chcela by som upozorniť na jeden dôkaz, ktorý Európsky súd pre ľudské práva považoval za relevantný pri, v prípade Al-Mashuri. Ide o to, ako našlo CIA eh, spravodajskú službu v Polsku, eh, ktorá bola pripravená na diskusiu a na otvorenie toho centra. O aký dôkaz ide eh, za relevantný dôkaz, ktorý zohľadnil Európsky súd pre ľudská práva, je tento že CIA si explicitne vybralo spravodaj, vojenskú spravodajskú službu Polska, pretože to bola jediná zložka, ktorá nemala nad sebou žiaden demokratický dohľad. A toto je veľmi e, príznačné ak hovoríme o demokratických štruktúrach. Veľmi dôležitý je dohľad nad spravodajskými službami. Je dôležité, ak blízky spojenec ak blízky spojenec chce nejakým spôsobom eh, naštrbiť eh, princípy právneho štátu, eh, tak sa mu to podarí, ak sú takéto, ak je takáto realita. Po druhé, chcela by som poukázať na problém na pôde ministerstva vnútra jedného členského štátu, e, ktorý sa prejavil v prípade teroristickej hrozby skupina e, spravodajskej služby umožnila umožnila e, vojens, e, takej vojenskej e, spravodajskej zložke e, konať. Potom došlo k zmene vlády v danom členskom štáte E, socialistická vláda prišla o moc a vlastne boli vznesené obvinenia medzi iným aj e, voči ministrovi obrany, aj keď on tvrdil, že vôbec e, netušil, netušil čo, sa črtá, čo sa črtalo za zámermi toh tejto zložky, ktorá bola smrtiacou zložkou. Čiže aj príslušný dnešný minister obrany sa napokon, e, napokon bol aj odsúdený. E, nechcem zachádzať do väčších detajlov. Vieme, že ide o e, veci, ktoré sa udiali v minulosti. A vy, čo ste si toto vypočuli, slova našich panelistov môžete s tým súhlasiť, nesúhlasiť, ale bolo dôležité si to vypočiť a e, Eva, e, chcete aj vy zareagovať na otázky a vám adresované? Eva Žolí? Áno. My si veľmi vážime, že rumunské orgány nás prijali a že minister obrany Rumunska nás osobne teda nemohol privítať, pretože v tom čase bol v Bruseli. Ale veľmi ma zarazila tá skutočnosť, že tí, s ktorými som komunikovala, nie sú ochotní ani venovať pozornosť, posudzovať e, zozbierané dôkazy. A domnívam sa, že ide o fakty, o podklady, ktoré sú, e, majú obrovskú výpovednú e, výpovednú silu. Fanštajnová správa síce nebola zverejnená, ale Myslím si, že rumunské orgány sa vystavujú z dejného hľadiska riziku, že e, e, mali zajačie úmysly a tvárili sa, že sa nič nedeje a e, že nepripúšťajú ani potrebu vyšetriť akúsi tajnú dohodu a tú tajnú dohodu porušili, porušili Američania a Američania už sa necítia viazaní touto utajenou dohodou a zverejniť určité skutočnosti. Ja som presvedčená o tom, že e, existujú dôkazy e, a e, ak si myslia rumunské orgány, že to môžu len zhodiť zo stola, E, pričom e, univerzitní profesori, investigatívni novinári, ktorí s nasadením života odhalili mnohé veci. E, pani Vanesku, môžeme si, si urobiť spoločné stretnutie za mojej účasti a paného, pana Blaka môžem vám zdokumentovať všetky, všetky lietadlá, ktoré zastavili, urobili mali pristáte v Bukurešti, keď išli z Maroka. Myslím, že to sú, to má obrovskú výpovednú silu. Nechcem, aby vy ste sa ocitli e, v situácii, že ste e, slepým, e, slepým a neinformovaným prostredníkom. E, e, pán Black, máte slovo. Budem sa snažiť byť stručný a hovoriť k veci. Poprvé, e, vraj v Polsku v Polsku vlastne sa snažili len pomôcť Američanom, ale nevedeli, o čo presne ide. Musíme si uvedomiť, že Polsko už má informácie, ktoré, všetky informácie, ktoré potrebuje e, k prijatiu záverov. Polsko má záznamy o, o, o, o svojich úkonoch, v, e, na ktorých sa podielali spravodajské služby a prokuratúra ich má k dispozícii. A, a tieto sú v v zložke, ktorá je v režime utajenia. Ak by nešlo o takéto informácie, tak potom prečo je zložka v režime utajenia? A musíme si uvedomiť, že toto sú jednoznačné e, skutočnosti. Aby som zareagoval na tie otázky, ktoré ma boli adresované pánom López Aguirerom. Um, ehm, vy ste poznamenali, že tie obete nemali dočinenia s terorizmom. Nedá sa to takto vyslovene povedať. Správa Senátu hovorí o 26 takýchto osobách na základe definície definície osoby podielajú sa na teroristickej činnosti E, v tej správe celkové je zmienka o 119 osobách, ale musíte si uvedomiť, že asi tretina z nich úplne zmizla z ďalších podkladov. Táto správa e, táto správa je len akýmsi e, sumárom. Tá správa samotná má 6000 strán a každej osobe je venovaná samostatná stať a my nemáme všetky tie state, my máme len tie state, ktoré sa týkajú istých osôb, ktoré si oni vybrali. A jednoducho e, tie osoby, e, osoby boli niekde uchované. Napríklad Žana Atkul v Rumunsku E, e, bola osoba, ktorá zažila stav halucinácií v dôsledku určitej formy týrania a CIA samo teda konštatovalo, lebo správa Senátu napokon skonštatovala, že tá osoba e, nemala žiadne väzby na teroristické organizácie. Musíme si uvedomiť, že ťažko posúdiť, do akej miery tá, či kto, ten či ktorý orgán vedel o dianí. Prezident aj premiér Polska verejne uznal poznali, že vedeli o tom. V Rumunsku najprv bolo určité doznanie pravdy a potom z toho vycúvali a, a tak ďalej v ďalších štátoch. Vo väčšine prípadov sa ukazuje, že napokon tom vedeli mnohí predstavitelia ehm, štátnych eh, inštitúcií, potvrdzujú tu napokon aj samotné e, Spojené štáty americké. E, nie je teda možné, aby o tom štáty predstaviteľe nevedeli, ak to tvrdí samotná americká strana. Čo sa týka e, vašej otázky o hľadom peňazí, to môžem povedať jedine to, že správa jasne dokazuje, že tieto peniaze dostali, peniaze v hotovosti Rumunsko dostalo 8 miliónov dolárov. Nevieme, o aké sumy išlo presne v prípade iných krajín. Hovorí sa už v jednom prípade išlo o plnú škatulu peniazy. Nevieme, komu presne tie peniaze boli odovzdané. Jedna strana to nazvala ako dotácia pre partnerstvo z USA. Môžeme si to vysvetliť, ako chceme. A ešte posledná poznámka. Môžeme um, to diskutovať, uh, zamýšľať sa nad tým, čo presne znamená a pojem dôkaz. Uh, ale v skutočnosti e, je nepredstaviteľné, aby správa, ktorá nesie názov čierna, v správe sa aby miesto, ktoré nesie názov čierne, v správe Senátu, aby neexistovalo v Rumunsku. Keď sa pozrieme na dátumy, na trasy letov, na konkrétne zmluvy, na faktúry, na procesy, ktoré s tým boli spojené, ako som to už nepokomodala v svojej prezentácii. Naozaj by sme sa museli pohybovať v nejakom imaginárnom vesmíre, ak by sme si navrávali, že sa to nestalo v krajine, o ktorej hovoríme. Áno, stalo sa to v Čiernom v Rumunsku. Toto je podľa mňa na 100% isté, bez akýchkoľvek pochybností. Ďakujeme pekne, pán Black. Chcem sa poďakovať všetkým našim panelistom za ich príspevky. Teraz prejdeme e, ďalej k druhej časti. Žiaľ, pani Helena Fitu nie je, preto chcem požiadať e, ďalšiu panelistku, aby e, láskavo prišla medzi nás na predsednícky stôl. Ešte chcem pripomenúť, že tu hovoríme o aktéroch. Chcem sa poďakovať najmä mimovládkam, ktoré sa zapojili do tohto procesu. taktiež eh, kde eh, pomáhali aj vo fáze po zverejnení Pythonovej správy, ehm, napríklad ehm, Amnesty International, ale aj iné Um, Kolegové, pristúpime k druhému panelu. Chcem privítať eh, nášho prvého hostia, pána Armanda Spatara, ktorý je hlavným prokurátorom v Turíne. Je veľmi dobre známy svojou úlohou eh, ako zástupca hlavného prokurátora v Miláne pri odsúdení 23 občanov USA v súvislosti s únosom Abu Omara. Nech sa páči, pán Spataro, máte slovo. Grazie, sono onorato del vostro invito, sono felice di essere ancora una volta. Ďakujem pekne za vaše pozvanie. Veľmi ma teší, že tu dnes môžem opäť prestúpiť tu pred vás v Európskom parlamente. Mám k dispozícii 15 minút. A preto si musím trošku zvoliť poradie tém, o ktorých budem hovoriť. Často sme hovorili o tom, ako bol zadržaný Abu Omar, to veľmi dobre viete. Vo výbore sa to prejednávalo v kontexte správy Kojo. A možno by som o tom ešte mohol poskytnúť niekoľko aktuálnych informácií k samotnej veci. Môžem povedať len toľko, že pri jej priebehu došlo k istým chybám v tej vynikajúcej správe z výboru LIBE. Odsudení občania Ameriky z USA nebolo ich 22, ale 62. Pardon, 26 e, pričom 5 z nich e, bolo diplomatov e, Najvyššieho súdu respektíve najvyšší súd e, vyvrátil, že by mohli dostať imunitu vzhľadom na tú spoluprácu s e, súdom. E, jeden predstaviteľ talianských politických zložiek Karabinieri uznal, že spolupracoval na tejto operácii. Dvaja úradníci tajnej služby boli odsúdení, tiež jeden novinár. Ten nepracoval celkom ako pán Black a bol odsúdený za zvyhodňovanie. Taliani, ktorí sú súčasťou tajnej služby, tam došlo k viacerým odsúdeniam, trošku rozporúplným a napokon odvolací súd v Miláne ich napokon odsúdil k mm, pokute a k odňaťu práva na službu, um, takisto aj týchto Američanov ehm, v snahe porušiť štátne tajomstvo. Ústavný súd sa vyjadril, že pôvodný rozsudok nemôže byť právoplatný, a že kasačný súd odsúdil konanie ústavného súdu, ale Pôjdem po poriadku. Teda išlo o 26 eh, občanov USA, ktorí boli pravoplatne osúdení všetci. Eh, boli tam rozdiely medzi týmito osobami a išlo o pracovníkov ďalej talianskej eh, tajnej služby, ktorí neboli oslobodení. Správy hovorili o tom, že sa nemôžu vyjadriť vzhľadom na to, že ide o prípady štátneho tajomstva. Teda takto sa vyjadrili súdy. Myslím si, že toto sú užitočné informácie pre všetkých. Nie je pravda, že by sa nezachovalo štátne tajomstvo. Aj v demokracii existuje mm, v prípade ohrozenia bezpečnosti štátu, inštitúcií občanov potreba zverejniť, ale zneužívanie štátneho tajomstva a nedostatok efektívnej politickej kontroly a niekedy v Taliansku aj súdnej kontroly. E, toto podľa mňa treba napadnúť mm, z pohľadu európskeho občana. Tu môžem parlament odvedol vynikajúcu prácu v tejto súvislosti, to ma veľmi teší. Tiež môžem povedať, že Abumar bol e, ako ten odsúdený bezpodmienečne kvôli teroristickej činnosti na 6 rokov odnetia slobody. Ak by nebol e, býval unesený, bol by vo vezení so svojimi komplicmi a zrejme by si bol už osadil svoju e, svoj trest, e, teda štátne tajomstvo teda je legitímne aj v demokracii, ale je potrebná rovnováha medzi požiadavkami súdnej moci, ktorá má isté povinnosti a taktiež povinnosťami v otázkach bezpečnosti e, spojenými so štátnym tamstvom. Ak sú tieto dve inštácie v rozpore, tak vzniká napätie. Taktiež e, napätie medzi výkonnou mocou a súdnou mocou. V Taliansku máme e, rozsiahly zákon z roku 2007 po únose Abu Momara, Existujú dve oddelenia, dve agentúry. K tomu musím povedať, že v Taliansku väčšinou vyzerajú reformy tak, že sa jednoducho zmenia názvy inštitúcií. Takže existujú dve agentúry, ktoré sú zodpovedné za štátne tajomstvo. V tomto smere existuje veľmi presné Dokumentovanie môže sa týkať rôznych informácií, ktoré a zverejne niektorých by mohlo byť spojené s ohrozením bezpečnosti. Súvisí to tiež s nezávislosťou štátu, taktiež to súvisí s vojenskou obranou a tak ďalej. Môže to platiť 15 rokov, môže to predlžiť na 30 rokov a to po eh, odsúhlasení aj štátov, s ktorými je uzavretá takáto dohoda. Žiaľ, v Taliansku sú niekedy zákony síce vynikajúce, ale administratívnymi úkonmi sa potom, eh, tak povediac, eh, vyprázdnia. Tento zákon z roku 2007 stanovuje, že obchodné tajomstvá sú vyňaté z tejto právnej úpravy, ale Prodyho vláda to opäť zaviedla. Teda to, čo prišlo dverami dnu, sa vyhodilo následne oknom von. V Taliansku existujú dva druhy kontroly. Politická kontrola a e, súdna kontrola. Politická kontrola podlieha parlamentnému výboru, ktorý Hm, do polovice pozostáva z vládnej väčšiny a do polovice z členov opozície. V tomto výbore predstupuje eh, vždy predseda vlády, ak dôjde podozreniu ehm, porušenie štátneho tajomstva. Tento výbor nemôže nejako zrušiť eh, dané štátne tajomstvo, môže parlamentu predložiť oznámenie, aby politická zodpovednosť vlády mm, bola uplatnená. Súdy potrebujú dôkazy, ktoré slúžia k tomu, aby bolo prípadne zrušené štátne tajomstvo. Potom môže taktiež vláda vyzvať súdy, aby niektoré dokumenty nezverejnili a sa domnievajú, že podliehajú štátnym tajomstvu v Taliansku vo veci Abu Mara. Takmer všetky posledné vlády od roku 2007 od Prodyho vlády až po Renciho vládu sa e, tieto princípy neuplatňovali. Sídlo talianskej tajnej služby je miesto, kde sú informácie, ktoré dokazujú napojenie na rôznych sudcov, e, rôznych štátnych e, úradníkov, existujú záznamy telefónnych um, rozhovorov Existujú rôzne dôkazy v mnohých prípadoch, že to došlo k porušeniu štátneho tajomstva v minulosti aj v priebehu tých e, všetkých vlád, o ktorých som hovoril, a to bolo v kontexte korupcie, e, politického zvyhodňovania a tak ďalej. To podľa mňa nejako nesúvisí so štátnym tajomstvom, ale dobre. Mm, dvaja predsedovia tohto výboru e, boli jednak podpredsedom vlády v Prodyho vláde a preto e, sa niektoré veci označili za štátne tajomstvo. V Taliansku sú aj dobré zákony, ale potom existuje e, samozrejme nedostatek politické kontroly, ale potom existujú aj zlé zákony už sami o sebe. Pri poslednom konflikte s vládou Monteho, keď um, súd eh, skonštatoval nesprávne konanie v prípade ochrany štátneho tajomstva a následne bol eh, tento súd nútený veľmi ostro kritizovať eh, ústavný súd. Je tu teda, tak povediac, veľké napätie medzi jednotlivými súdnymi inštanciami a to vrátanie odvolacieho súdu a to podľa mňa je veľmi um, znepokojivé. Chcel by som vyzvať Európskeho parlamentu, aby preložil a nechal preložiť e, dokumenty s týmto súvisiace do všetkých jazykov. Sú to podľa mňa veľmi významné informácie v prípade Abu Omara. Sú to informácie, ktoré sú správne a všetko to, čo sa tvrdí, je v nich obsiahnuté a uvedené. Taktiež e, sa tu spomínajú rôzne polemické témy. Ja som si vypočul pani Gomez, tá povedala to, čo hovorí pani Desos a máme tu špičky italianskej tajnej služby. Mm, tie boli odsúdené mm, potom, že došlo k porušeniu štátneho tajomstva. Ja nie som sociológ ani politik, ja som sudca. Nebudem tu nejako um, miešať preto malé a veľké ryby. Myslím, že sa má zakročiť proti všetkým porušeniam zákona. Ak dochádza k nedostatku kontroly, k nedostatku spolupráce, v Taliansku sa to vždy odmietalo, odmietali sa priznať nedostatky pri vydávaní zložitov a tak ďalej. E, ďalej došlo k veľmi pozruhodnému zverejneniu niekoľkých strán správy, ale tam sa nespomína konkrétny prípad Abu Omara. Ako je to prosím možné? Už som povedal, že 26 pracovníkov CIA bolo definitívne odsúdených v Taliansku Bolo to požiadanie o milosť, jednému už bolo vyhovené, ďalej je tu ďalšia žiadosť o milosť v súvislosti s týmito odsudeniami, ale ako som už povedal, aj talianská tajná služba je do toho zapojená a aj tam došlo k významným krokom. A ešte e, k záveru mojej prezentácii je zaujímavé, e, že výbor LIBE tie rozhodnutia a vyšetrovania doteraz vykonané veľmi podrobne analyzoval. To, čo povedala eh, pani Infeld a pán Koejo, eh, môžem podporiť aj ja. Podľa mňa teraz nastal čas, a to hovorím aj ako občan, požadovať teraz ďalšie kroky od Európskeho parlamentu. Európsky parlament odvedol vynikajúcu prácu Vysvetlím trošku bližšie, čo konkrétne mám na mysli. Mám tu 18 eh, rôznych uznesení Európskeho parlamentu aj Rady Európy. Na internetových stránkach eh, Rady Európy nájdete 23 rozsudkov, ktoré sa tam presne popisujú a tam sa tiež uvádza stanovisko parlamentu. Už sa to spomenul aj Európsky súd pre ľudské práva. Už uplynulo 10 rokov, odkedy Washington Post zverejnil, že CIA dopravovala príslušníkov al na utajené miesta. 10 rokov máme eh, správu Farber, ktorá eh, vyplynula z vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu. Taktiež sa spomína článok 7 zmluvy o fungovaní EÚ, eh, teda možné uplatenie sankcií, ak dochádza k porušeniu základných hodnôt EÚ. V uznesení parlamentnom uznesení sa to uvádza veľmi konkrétne. Myslím, že aj vzhľadom na nedávny rozsudok v kontekste Steve Harbour by sa um, tomu mala venovať pozornosť. Porušovanie práv a legislatívy sa predsa nemôže prevalcovať politickou mocou. Právo sa musí vždy um, musieť presadiť. Aj tento rozsudok nám jasne dokazuje, z akých hodnôt nesmieme upustiť ani z ekonomických dôvodov, ani z bezpečnostných dôvodov, ani z dôvodov nejakých interných záujmov, ktoré samozrejme si všetci chcú e, zachovať. Nesmieme pripustiť, aby sa naďalej mlčalo o mučení. Nemôže sa vždy len uvádzať argument štátneho tajomstva. Toto teda vyplýva z týchto rozsudkov. Ešte poznámka k talianskej vláde, teda k piatim talianským vládam, e, ktorých e, sa to týka tie, ktoré sa vždy odvolávali na štátne tajomstvo v prípade Abu Omara. Potvrdili a odvolali sa na e, tiež ústavný súd, že toto vyšetrovanie bolo následne uzavreté po všetkom tom, čo sa udialo Európsky parlament e, bol Kassandrou, to už sa dlho vedelo, vedelo sa, čo sa deje, keď parlament, ak by to parlament nebol urobil, tak by sme sa nikam neposunuli. Teda Európsky parlament by mal naďalej byť v popredí tejto iniciatívy, ale aj rada by mala prijať potrebné kroky. Ja ako občan to považujem za dôležité. Nejde tu len o to, že niektoré inštitúcie sú dôležitejšie ako iné. To nie. My musíme mať taký Európsky parlament, ktorý nebude slabý. Mal by sa dokonca ešte posilniť práva európskych občanov, ktoré si zvolili svojich zástupcov, musia byť dodržiavané a musia sa um, všetky tieto práva dodržovať rovnako vo vzťahu k všetkým občanom už e, sa to viackrát spomenul, prípad mučenia, k mučeniu naozaj došlo. A taktiež v uznesení Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 um, e, poverujete predsedu, aby toto uznesenie odovzdal Rade a komisii, aby sa e, niečo pohlo ďalej, aby sa oplatnili nejaké mechanizmy. Ten, kto porušil právo, kto porušil základné práva, musí byť pritlačený k múru. O toto sa musí parlament snažiť. A Rada komisie taktiež. Ja hovorím len o tých skutočnostiach, ktoré poznám. Vidím tu istú koherentnosť s vykonaním na národnej úrovni a európskej úrovni. Na európskej úrovni je snaha predsa len presadzovať tieto dôležité zásady. V Taliansku napríklad pán Fava povedal to isté v talianskom kontexte ako aj v európskom kontexte a v Taliansku sa nič neudialo. My sme radi, že sa veci na európskej úrovni preto len posúvajú trochu ďalej. predseda Macarela predstupu pred európskych poslancov a taktiež sa vyjadril, že európsky hlas musí byť jasne zretelný, aby sa princípy demokracie, princípov právneho štátu a základných práv, toto sú základné hodnoty nášho kontinentu, aby sa dodržiavali. A vďaka ním je náš kontinent natoľko bezpečný. migračné vlny, taktiež e, toky medzinárodného terorizmu na no tom nesmú nič zmeniť. Monterello taktiež spomína to, čo sa udialo v súvislosti s údajmi o, o cestujúcich PNR. Tu sa porušuje právo občana na ochranu súkromia. Ako sa v tom môže prosím pokračovať? Vy musíte pokračovať, vy musíte pokračovať e, v tomto vašom úsilí. Želám vám veľa šťastia. My do vás vkladáme veľkú dôveru. Musíme mať mechanizmy, ktoré budú fungovať e, vo všetkých konaniach a, a pot, aby sa potom dodržiavali aj v jednotlivých štátoch. Musí sa potom v prípade porušenia uvaliť sankcie. Ďakujem. Chiedo scusa se ho sforato 4 minúty. Prepačte, že som trošku prekročil račínsky čas. V poriadku, pán Sparato, bola to veľmi vášnevá prezentácia a nielen preto, že ste hovorili o tom, čo sme vás žiadali, je prípad Abu Omara, ale taktiež ste nám poskytli kontext tým, že ste hovorili správe Fava o tých e, vyšetrovaniach, ktorým predsedal pán Kalio. Poskytli ste nám jednoducho kontext a riešili sme otázku našej zodpovednosti, čo nám naozaj pri dnešnej schodzi veľmi pomohlo. Chcem sa vám za to veľmi pekne poďakovať. Teraz na nešťastie pani profesorka Duffy nebola schopná eh, prísť, na poslednú chvíľu musela zmeniť svoje plány, takže teraz eh, by som rád dal slovo poslednej rečničke pani Amrit Singh, ktorá je zodpovedná za právnu kanceláriu eh, jednotky o národnej bezpečnosti a proti kont- kontraterorizmu a venuje sa aj oblastiam, ako je e, mučenie či vydávanie. Ďakujem veľmi pekne, som vám veľmi vďačná za to, že mám príležitosť na tomto vypočutí sa prejaviť. Toto tento samotné vypočutie je veľmi vítaným post, pokrokom, postupom vo vývoji situácií a my dúfame, že Európsky parlament bude aj nadalej pokračovať vo svojich snávach pri propagácii otázky zodpovednosti v prípade spolupráce EÚ a CIA v prípade mimoriadného vydávania. Chcela by som vám možno povedať, čo ja mám s týmto dočinenia. Pracovala som eh, na tejto oblasti aj z perspektívy Spojených štátov, ako aj z perspektívy e EÚ. Pracujem na tejto téme už od roku 2001 a som tiež autorkou správy, ktorá sa hovorí globalizácia mučenia. V tejto správe sú zhrnuté mnohé prípady spolupráce vlád s CIA a ich operáciami tajného zadržiavania či mimoriadného vydávania. Na dôvažok prípadu pána Abdullahira al-Nashriho a konania na Európskom kode som sa venovala tejto, tomuto prípadu pán Nalnaštrio proti Polsku. Ten prípad sme vyhrali. Súd vydal mimoriadne dôležité rozhodnutie 24. júla minulého roka a taktiež e, zastupujem pána Nasriho v konaní e, vo, proti Rumúnsku, ktoré aktuálne prebieha a ako tu zaznelo aj pre, počas predchádzajúceho panelu, je jasné, že tie prípady proti Rumunsku a Polsku sú súčasťou toho istého, tej istej skupiny faktov a súčasťou, tak povediac, tej istej právnej infraštruktúry, ktorá mm, sa uplatňuje na analýzu operácií CIA v Európe. Takže v tejto chvíli tu máme dve zásadné rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Jedna je proti Macedónsku a dve proti Polsku. Boli vydané ten istý deň. Polsko aj Macedónia sú vinné za svoju angažovanosť v operáciách mimoriadného vydávania a tajných operácií. Zatiaľ, čo tieto rozsudky sú mimoriadne dôležité tým, že nastavujú právny precedens, V prípade zákazu spolupráce európskych štátov v takýchto naozaj zjavne nelegálnych operáciách stále sú to ešte otvorené niektoré otázky o tom, nakoľko budú členské štáty pracovať v súlade s týmto rozsudkom. Čiže ešte stále treba dohliadnúť na to, či e, macedonská a polská vláda budú uskutočnia efektívne vyšetrovanie, tak ako E, sa od nich vyžaduje na základe rozsudku súdu. V obidvoch prípadoch Macedónska aj Polska e, súd uznal vlády, teda uznal to, že tieto vlády neboli schopné e, uskutočniť vyšetrovanie tak, ako to ukladá Európsky dohovor. Takže toto som chcela objasniť pr- pred e, steným publikom. Čiže je dôležité, aby Eh, aby sme sa ubezpečili aj o tom, že tie rozsudky budú v konečnom dôsledku implementované. V marci roku 2015, čiže nie až tak dávno, výbor ministrov Rady Európy vyjadril hlboké obavy, alebo zásadné obavy o špeciálnych okolnostiach pána Alnašriho, pretože tento chvíli zadržiavaný v Guantaname, kde mu hrozí E, vojenský súd a trest smrti. Čiže by som chcela upriamiť vašu pozornosť na fakt, že tieto prípravy, toto tajné zadržiavanie a mučenie sa týkajú nielen článku 2 Európskeho dohovoru, pardon, e, článku 3 Európskeho dohovoru, ktorý sa týka mučenia, ale aj článku 2, ktorý sa týka trestu smrti. Čiže v prípade Al Nasriho versus Polsko Európsky súd špecificky určil, že došlo k porušeniu článku 2 Európskeho dohovoru, pretože Polsko asistovalo Spojeným štátom pri preprave pána Al-Nasriho mimo polského teritoria, kde následne bude čeliť trestu smrti, alebo teda mu hrozí trest smrti. A to isté platí aj v prípade pána Alnosriho versus Rumunsko, ktorá je v tejto chvíli pred súdom. Čiže sa to netýka len tajného zadržiavania a múčenia na rumunskom území, ale aj e, asistencie rumunskej vlády, ktorá pomáhala vláde USA pri preprave týchto ľudí e, mimo rumunského územia. A oba tieto prípady sú mimoriadne dôležité. Ja by som chcela parlament vyzvať, aby naozaj úzko tieto prípady sledoval, pretože predstavujú extrémne porušovanie Európskeho dohovoru a medzinárodného práva. No a pokiaľ ide o správu o ktorej, Senátu, o ktorej sa tu hovorilo v predchádzajúcom panele, tak e, je samozrejme jasné a nepochybné, že v Polsku bolo takéto centrum tajného zadržiavania, ako aj v Rumunsku a taktiež je nepochybné, že takéto tajné centrum bolo aj v Litve. No a chcela by som povedať, že tento fakt nie len, že bol potvrdený novinármi, ale aj správou Marty a viacerými vyhláseniami e, e komisára pre ľudské práva aj Tomasa Hammerberga, ktorý v marci roku 2012 vypracoval dokument, ktorom sa nachádzajú dôkazy o existencii rumunského tajného zadržovacieho centra poskytol ho rumunským orgánom, avšak na túto jeho činnosť nikto nezareagoval. Takže si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na reakciu či na pripomienky pani Eva Žoli v širšom kontexte rumúnskej praxe marenia a popierania. Vieme, že takto rumúnske orgány fungujú už dlhodobu, že, že popierajú že by poskytovali priestor pre tajné väzenie CIA, čo je samozrejme relevantné z faktického hľadiska, že teda naďalej popierajú tento fakt aj napriek tomu, že existujú in, veľké dôkazy, ktoré potvrdil senátor e, Marty, e, Rada Európy a tak ďalej, ale neustále dochádza v, k popieraniu zo strany Rumunska. Dôležité je tiež, že toto neustále popieranie predstavuje kontext, v ktorom Rumunsko preukázalo nedostatočnú vôľu napomáhať v vyšetrovaní, čo je veľmi dôležité, pretože nejde len o to, čo rumúnska vláda hovorí dnes, alebo čo povie zajtra. Musíme sa pozerať tiež na históriu činnosti vlády v dlhom období. No a bolo to tu zopakované aj dnes viackrát. To, že v Rumunsku bolo tajné väzenie CIA, bolo jasne určené v roku 2005, e, poukázal na to Washington Post a Human Rights Watch. Ale keď sa pozrieme na to, ako rumúnska vláda toto neustále popierala, tak nás to môže dovedieť iba k jednému záveru a to je taký, že tu naozaj neexistuje žiadna vôľa e, viesť efektívne vyšetrovanie zo strany rumúnskej vlády. Čiže k čomu musí dojsť teraz je, že v prípade Al-Nashri versus Polsko rozsudok súdu si vynúti e, záver, že Rumunsko porušovalo E, európsky dohovor, tak ako aj Polsko ho porušovalo. Musí k tomuto dojsť, čiže ja by som chcela požiadať Európsky parlament, aby toto zobral na zreteľ. Fakty e, uviedol nielen s, s, ne, ne, sa uvádzajú nielen v správe Senátu, ale už predtým, než vyšla táto správa, tak e, si Európsky súd vypočul e, tu ukazovanie e, od senátora Martyho a ďalšieho svetka, ktorí potvrdili, že v Rumunsku existuje väzenie, ten rozsudok je z roku 2014, z júla 2014, čiže prv ako e, bola vydaná správa Senátu. A teraz vieme, je fakt, že správa Senátu potvrdzuje, že Väzenie CIA v Rumunsku sa otvorilo v roku 2003 a zavrelo sa v novembri 2005. A tak ako uh, uh, určil aj súd, podľa ktorého by nebolo možné, aby v Polsku existovalo takéto tajné väzenie bez toho, aby vedeli aspoň zhruba, že čo sa tam deje, že sú tam väzen, väzni CIA, tak taktiež je nepredstaviteľné, že by rumúnske orgány nevedeli o tom, že do krajiny prichádzajú a odchádzajú z nej mm, väzni. A v správe Senátu je naozaj, sú naozaj zdrcujúce dôkazy, ktoré vedú k týmto záverom, čiže uvádza sa tam, že Rumunsko uzavrelo dohodu so Spojenými štátmi o tom, že môže byť na ich území tajné väzenie CIA a taktiež sa tam uvádza, že vláda v Spojených štátoch zaplatila významné sumy, približne 8 miliónov dolárov, rumúnskej vláde, rumúnským orgánom. A pokiaľ by to tak bolo, že, že pokiaľ by teda Rumúni o tomto vôbec nič nevedeli, tak ako by bolo možné, že v tej správe Senátu sa hovorí o existencii dohody, ako by potom bolo možné, že v správe Senátu sa hovorí o miliónoch dolárov, ktoré e, boli priznané rumunským orgánom. Čiže toto sú naozaj veľmi dôležité otázky o tom tzv. vyšetrovaní, ktoré tak povediať prebieha v Rumunsku. Čo, čo sa tam vlastne deje, pretože Chcela by som povedať, že toto vyšetrovanie nebolo otvorené v prvom rade eh, eh, Európskeho súdu eh, si vyžaduje, aby vyšetrovanie bolo trestnej povahy na to, aby sa mohlo hovoriť o, o, článku 3 dohovoru, čiže tu musí byť trestné vyšetrovanie a toto nebolo otvorené až do chvíli, kým pán Al-Nashri podal um, žalob, že, pardon, sťažnosť a v právnych dokumentoch sa jasne uvádza, že členský štát musí Uh, musí dojsť, do to sa dopracovať k, samo, k vlastnému vyšetrovaniu na jeho vlastných súdoch, pokiaľ existuje na to dostatočný dôvod a ten dostatočný dôvod existoval v roku 2005 minimálne, avšak rumunské orgány vedeli už pred rokom 2005 o tom, že tam existuje mm, tajné väzenie, pretože e, z USA podpísali e, dohodu. Takže keď sa pozrieme na vedomosti, ktoré máme k dispozícii, tak z toho jasne vyplýva, že existovali e, jednotliví členovia rumunskej vlády, ktorí o tom vedeli, že sa to deje. Nie je možné, že by o tom nevedeli. so I would just end with uh, underscoring what many of... Ešte by som na záver chcela zhrnúť to, čo hovorili lebo teraz zdôrazniť e, to, čo hovorili viacerí kolegovia, sú panelisti aj svoj predchádzajúceho panelu, že a to, že existujú naozaj nezvratné dôkazy, ktoré dokazujú, že v Polsku, Rumunsku a Lice boli tajné väzenia CIA a ešte k tomu sú dôkazy, že aj viacero ďalších členských štátov bolo zaangažovaných v spolupráci so CIA, či už poskytovaním vzdušného priestoru, alebo spravodajských služieb, či ďalších eh, prostriedkov, čo to je naozaj veľmi dôležité. Je naozaj veľmi dôležité, aby Európsky parlament eh, naďalej sa tejto záležitosti venoval, aby eh, mal mandát a zdroje na to, aby pokračoval v, v boji o, o určení zodpovednosti za tieto naozaj e, e, nehanebné prípady porušovania právneho, princípov právneho štátu. Ďakujem. Dávame priestor otázkam. Pán Kelier je prvý. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať vystupujúcim. E, pán Pataro e, vie, vie o mojom obdive jeho práci. Podľa môjho názoru jeho vyšetrovanie bolo e, zdrevojúce pre Európu skutočne je zaražajúce, ak na, do akej miere absentujú e, nejaké zisťovacie misie alebo šetrenia e, iniciované e, parlamentmi. Pán Pataro poukázal na to, že nie vždy bestresnosť obstojí a tí, ktorí porušujú práv, zákony a E, okliešťujú ľudské práva, e, neujdu trestu. E, je dôležité, že pán Spataro takto obhajuje princípy právneho štátu a potvrdil, že účel nie vždy svetí prostriedky na jeho dosiahnutie. Myslím si, že Môžem s ním úplne súhlasiť, ale treba si uvedomiť, že mnohé z toho, čo hovoril, je mimo našej kompetencií. Zneužívanie e, e, zložiek národnej bezpečnosti. To je, to je vec mimo našej kompetencie a musíme si uvedomiť, e, že výbor LIBE viackrát venoval pozornosť nedostatočne eh, konzistentnému monitorovaniu práce bezpečnostných zložiek aj keď pravda je taká, že situácia sa líši od štátu k štátu. V niektorých štátoch neexistujú žiadne dohľadové organizmy a, a sú štáty, kde síce v zákonoch na papieri takéto dohľadové právomoci a nadriadené orgány existujú, ale v praxi sa neuplatňujú a nie je našou úlohou, aby sme sa vyjadrovali k tomu, ako toto má prebiehať na národnej úrovni, ale môžeme napomôcť e, výmene názorov, osvedčených postupov medzi parlamentmi. Máme na túto tému viaceré štúdie. Myslím si, že treba si uvedomiť, e, kde sú naše mantinely. E, sú to sudcovia, ktorí sa majú starať o o zaistenie e, e, spravodlivosti. A e, skutočne my v Európskom parlamente nemôžeme zasahovať do vecí, ktoré sú mimo našich kompetencií. Pani Gomeš, ja skutočne veľmi obdivujem prácu pána Spatára v Taliansku a Eh, eh, jeho práca eh, bola takým zlomovým bodom, ktorý nám otvoril oči. A on nás upozornil na to, že zneužitie argumentu tzv. štátneho tajomstva je, je bariéra, je bariéra hm, pri podniknutí e, e, dôležitých krokov. Pred, predrečník hovoril o tom, že naša kompetencia je, je jasne vymedzená, ale súčasťou našich povinností je upozorniť naše národné vlády, že m, mm, za e, niečo zodpovedajú, majú povinnosti a medzi ne e, patrí odhalovanie a nie skrývanie. E, Eh, orgánov a zástupcov orgánov, ktorí eh, participovali na takejto nekalej činnosti. Ja si myslím, že eh, to by malo byť dôsledkom takéhoto vypočutia. Deje sa to v Taliansku, deje sa to aj inde. Rumunsko, Carlos Coelho, aj ja sme boli v delegácii, ktorá navštívila poprvýkrát Rumunsko 2007 by sme sa vrátili e, presvedčení o to, že orgány, že orgány nám klamú. E, spomínam si, že zástupca e, tajných služieb v konečnom dôsledku medzi štyrmi očami uznal, že dobre vedeli o týchto tajných e, preletoch, pristatiach a o lokalite takýchto centier e, väzby. E, čiže je dozrel už čas na to, aby sme prestali s týmto popieraním. My už vieme, čo sa stalo a je potrebné dotiahnuť tú prácu na identifikáciu tých, ktorí sú zodpovední a vrátim sa do svojho domovského štátu Portugalska. Profesorka Gild nám hovorila o tom, e, prečo v Polsku prečo, prečo, e, prečo e, bol vybrané Polsko napríklad. Pretože tie vojenské zložky nemajú nad sebou dohľad. V Portugalsku tajná služba, aj armáda nemá nie je pod žiadnou dohľadou. Existuje zoznam e, letov, e, ktoré, ktoré, na ktorých sa podielali e, podielali portugalskí prevádzkovateľia, portugalský dispečing. Participovali na tom vojenské zložky a, a to je nehorázne a vidíte, a toto som ochotná e, otvorenie povedať, aj keď to ide proti e, e, vláde, ktorej je strana, politická strana, ktorú zastupujem. Ale je dôležité si uvedomiť, že ryba smrdí od hlavy a e, treba e, skutočne odhalovať e, to neplnenie svojich povinností a vedomé porušovanie na najvyššiu úroveň. Poprosím vás, aby ste boli čo najstručnejší, lebo čas beží a dotýka sa to všetkých účastníkov tohto podujatia, tlmočníkov vrátane. Ďakujem, pán predseda. Zjavný je fakt, že v roku 2002 a 2003 polské polská rozvedka spolupracovala so CIA, pokiaľ ide o otázku väzenia, avšak problém spočíva v tom, že teraz hovoríme o možnostiach a kompetenciách vlády a čo mohla urobiť, pretože keď zoberme do úvahy fakt, a teda hovoríme to aj o ukrývaní pravdy a tak ďalej, ale keď hovoríme, zoberieme do vahy fakt, že v Polsku v roku 2008 bola zavedená nezávislosť generálnej prokuratúry od vlády. Predtým minister spravodlivosti bol zároveň generálnym prokurátorom. Teraz je to nejaký za, teraz je to úplne nezávislý e, človek z oblasti spravodlivosti, ktorý je úplne nezávislý od uh, vlády a naša vláda si pravdu pojasním aj má dosť problémov. No ale viete si predstaviť, aké obmedzené možnosti majú politici, pokiaľ ide o vplyv na situáciu, ktorú, za, ktorú rieši prokuratúra. A ja mám otázku na pána prokurátora Spátaro. Je to podľa vás dobré, že je prokurátora úplne nezávislým orgánom od uh, politických orgánov? pretože v niektorých prípadoch to, že je práve že odlučená, my nemáme až taký dopad na to, čo sa v oblasti prokuratúry deje. Druhá otázka. Na pani Singh, pokiaľ viem, Polsko sa najprv odvolalo voči rozsudku súdu v prípade Al-Nashri, ale potom e, vyplatila e, ten príspevok, myslím, že to bolo na úrovni asi okolo 100 tisíc eur, to, či už to bolo zaplatené, alebo nie, to je prvá vec, vy ste jeho poradkyňou. A druhá vec, pokiaľ viem, tak súd v Polsku sa venuje prípadu pána Alvňasi, avšak ešte ten prípad nie je ukončený, nie, nie, nie je uzavretý. Čiže máme tu um, niečo, čo, čo robí súd. E, my samozrejme politici sme proti tomu, že to ide príliš pomaly, že sa, to, že sa nekoná dostatočne rýchlo, ale chcela som hovoriť o tom, že v tejto chvíli, pokiaľ je organičné trestné konanie, či už je to prokurátora alebo e, súd, sa venuje vyjasnenie týchto záležitostí a my politici by ani nebolo dobré, keby sme sa bezprostredne do tohto angažovali, pretože by sme e, ovplyvňovali nezávislosť súdu či prokuratúry. Ďakujem. Thank you. Thank you for being brief as well. Next is uh, Mr. Ďalším rečníkom je pán Vojt. Ďakujem za slovo. Ja mám otázku e, pre pána Spatera. Hovorili ste, e, že bola už jedno, jeden E, pokus o milostenie e, spomedzi 86 e, pracovníkov CIA. Aká, aké omilostenie sa môže vzťahovať na niekoho, kto týral 26 zástupcovia CIA sú občania USA. Ako môžu byť odsúdení v Taliansku? Pretože dnes sa hovorilo o tom, hneď v úvode, že americký prezident udelil imunitu všetkým tým, ktorí sa podielali na e, e, transferoch, preprave a väzbe. Ako to teda prebiehalo v Taliansku? Boli osobne aj prítomní pri tom súdnom konaní a e, vlastne existuje aj nejaký záznam o súdnom konaní a tak ďalej. Sofia Belt. A ja sa chcem poďakovať pánovi Spatárovi za kus práce, ktorú odviedol to po dobu mnohých rokov a takisto veľká chvála patrí vám, pani Singh. Prvá otázka pre pána Spatára my sme začali s, s, so žiadavkou o e, vyhostenie e, tých agentov CIA, ktorí boli zaangažovaní a teraz sa ocitáme v situácii, kedy by mohli e, vlastne uniknúť ruke spravodlivosti. Európska únia, členské štáty EÚ sú ako si ochotnejšie eh, svojich ľudí eh, vydávať do USA, než je tomu naopak. Bol nedávny prípad v Holandsku, kedy súd eh, zamietol vydanie mladého muža ktorý v, v USA je podozrivý z účasti alebo z prípravy na teroristické akcii tým, že súdca konštatoval holandský, že nemôže očakávať spravodlivé konanie a mohlo by doko, mohol dokonca sa ocitnúť v situácii trestu smrti. Čiže je nejaký názor na to, ako sa ako sa postaviť v požiadavke o, e, o vydávanie ľudí z našej strany a predovšetkým zo strany USA. Poznáte nejakých sudcov, ktorí sa e, do, k tomu vyjadrili. A ja sa chcem pridať k tej výzve Anne Don Gomez, aby sme si spytovali svedomie. E, nie vždy konáme tak, ako e, tak ako hlasujeme zajtra, budeme hlasovať o uzneseniach, ktoré preberáme dnes. A pritom mne sa mi zdá, že nebude sa hlasovať v súlade s tými dnešnými vyjadreniami, ktoré tu padli. Keď sa pozriem na legislatívu, ktorú schvalujeme, tak zďaleka nie je v súlade e, s tými názormi, ktoré tu dnes odzneli. Mali by sme byť konzistentní, spýtavať si svedomie, dodržiavať a mať jasno v hodnotách, ktorým zriadame. A alebo budeme len e, spokojne pokračovať v akejsi deklaratívnej politike a spokojne večer ideme domov, že ako dobre e, nám bolo v práci. A tá výsledná legislatíva e, nie je celkom to, čo sme si predstavovali. Myslím si, že každý dnes by, sa mal, by si mal spýtovať svedomie, spýtovať, e, e, do akej miery e, politický program strany, ktorú zastupuje ten či onen je v súlade s tým, čo tu dnes odznelo. Pán Sogor, prepačte, nemohol som sa zúčastniť na celom rokovaní, mal som povinnosti inde. Nadviazal by som na slova Ana Gomeze, bývalý e, e, riaditeľ tajnej služby, e, ktorý v 2003 bol na čele tajnej služby a bol poradcom bezpečnostnej politiky, on uznal, že mali sme v tom prsty, o čom sa tu dnes hovorí a takisto e, povedal, že išlo len o istú dočasnú väzbu a a to bola situácia predtým, než sme sa stali členmi e, NATO. Vtedy sme e, to boli trošku poslušnejší, než tomu bolo neskôr, teda keď sme vstúpili do EÚ. Do roku 2003 sme sa natrápili, aby sme presvedčili pána Ionesku, e, e, že existoval holokost. On do roku 2003 tiež to popieral že e, e, v Rumunsku došlo k holokaustu. A čo sa týka ľudských práv v Rumunsku, určite toto nie je priorita. Ja som členom e, národnostnej menšiny v Rumunsku a môžem povedať, že moje ľudské práva nie sú plne dodržiavané. Pán López Aguilera, ale buďte stručný. Nechcem rozpitvávať e, môj názor a postoj k tejto veci, ale je dôležité vhlbiť sa e, e, do tých prezentácii panelistov musíme si uvedomiť, že existuje veľmi úzká, veľmi malá množina justičných prípadov. Ako ste povedali, existujú dve formy e, akéhosi dohľadu alebo kontroly. E, justičná kontrola a kontrola po exekutívnej línii, teda parlamentná a e, dnes tu hovoríme o prípadoch e, nelegálneho zavlečenia, e, nezákonnej väzby a tak ďalej. Musíme si uvedomiť, že síce sme ukázali prstom na tieto problémy v EP, musíme si uznať, že yeah že e, rozsah e, reakcie verejnej mienky v členských štátu EÚ bol pomerne mierny a veľmi obmedzený. E, na svetlo sa dostalo, dostalo len malá množina prípadov tohto protizákonného konania. Aký je váš názor na kvalitu, profil e, e, reakcií na tieto prípady? Myslím si, že ten talianský prípad je veľmi dôležitý. E, rád by som vedel, aké je vaše hodnotenie tých justačných prípadov a reakcií na ne. Ďakujem. To bolo teda otázka pre pána Spatara. Takže poprosím pána Spatara aj eh, hm, kolegyňu, aby zareagovala. Každý z vás bude mať len po 5 minútach. Možno vám pridám ešte po minútke. Takže zodpovedajte tie otázky, ktoré chcete. Samozrejme, môžete sa aj vyjadriť na Marko problematiky. Antonella. Ďakujem. Dúfam, že moja odpoveď nebude príliš chaotická. Mm, čo sa týka toho, do akej miery by mal byť štátny prokurátor úplne nezávislý od vlády, ja si myslím, že na 100% by takáto nezávislosť mala panovať. Dlhodobo sa o tom diskutuje v Taliansku. Vždy sú tu ľudia, ktorí nechcú, aby boli sudcovia aj prokurátori nezávislí. V 40. rokoch eh, Duče prišiel do miestnosti, kde prebiehala ceremónia otvárania prvého roka činnosti súdu a sa povedal Mussolinimu, my si plníme naše povinnosti, ale niekedy národné záujmy musia mať väčšiu váhu ako e, zákony. Ešte aj dnes v Taliansku je niekedy predstava, že súdy by mali vyšetrovať prípade korupcie a ekologických katastrof, e, ale zohľadňovať e, ekonomické aspekty, ako by hospodárska kríza určovala pravidlá fungovania súdov, ale náš systém zhrňa tri dôležité ustanovenia. Po prvé, Úrad prokurátora v Taliansku je úplne nezávislý od sudcov. Je tam prístup e, otvorenou súťažou buď písomne alebo skúškou a ministerstvo do toho nemôže zasahovať. Ak sa pokúsi Mm, tak je tu riziko zažalovať ich. Nie, robil by som to preto, že som fanatik, ale preto, že zákon stanovuje isté záruky pre občanov v tomto zmysle. A ďalej po druhé, mm, trestné vyšetrovanie v Taliansku sú povinné. Nie je to len e, možnosť. Ja si teda nemôžem vybrať, či začnem e, vyšetrovanie v danom prípade a v inom nie, iba preto, že Niektorí medzinárodní partnery sú dôležitejší ako iní. Nie. Zákon platí pre všetkých. Tento systém spôsobuje, že polícia je podriadená nám, nie ministerstvu vnútra ani ministerstvu obrany. Odpovedajú sa súdom. Teda aj v tom spočíva naša nezávislosť. Okrem toho, Nezávislosť isté, že nie je abstraktnou hodnotou a práve preto máme veľmi kompetentných eh, súdov a prokura- súdcov a prokurátorov. Najvyšší súd v Taliansku eh, si dovolil ostro kritizovať ústavný súd, preto, že sa snažili odstaviť možnosť objektívne preskúmať legitímnosť eh, zverejnenia štátneho tajomstva, čo by znamenalo, že to, či sa trestný čin bude vyšetrovať alebo nebude, by záviselo od miery prepojenia so štátnou mocou. Isté, že súdnictvo musí byť nezávislé, taký bol záver. Parlament má jasne to definovať právomoci taktiež. Ja tu teraz hovorím ako prokurátor, nie ako politik. Ale z tých šiestich štúdií, ktoré sa tu spomenuli, keď sa pozrieme na odporúčanie 2, toto zdá sa potvrdzuje moje tvrdenie. Článok 7 by sa mal aktivovať z umluvy o fungovaní EÚ Ak teda je závažné eh, riziko, že dôjde k porušeniu práv, ktoré stanovuje článok 2, eh, alebo ak dôjde k alebo ak k porušeniu už došlo, tak je tu možnosť eh, začať takéto konanie. Ale isté, že to by znamenalo, že bude možnosť vykonať takéto vyšetrovanie. Bolo by to konanie vozi porušenia. Nie je celkom jasné, ako by to mala prebiehať. Nevieme, nakoľko by boli ohrozené hodnoty. Je dôležité, aby Európsky parlament mal rôzne možnosti vyšetrovania. Nechceme, aby veci boli nejednoznačné. Myslím, že teraz už nie je čas zachádzať do podrobností, ale v tých možnostiach, ktoré sú k dispozícii, ja mám pocit, že podľa mňa je už e, dostatočný manevrovací e, priestor, e, čo sa týka konkrétnej udalosti 5. apríla 2013. Giorgio Napolitano oslobodil Giorgio Romana, ktorý je jediným z 26 príslušníkov CIA, teda ktorý nebol CIA mal na starosti bezpečnosť e, na e, leteckej základni, odkiaľ e, došlo k deportácii. Toto sa uviedlo v tlačovom vyhlásení generálneho prokurátora. Tam sa však uvádza, že príslušná osoba sa vyjadrila, že nesúhlasí s touto milosťou a taktiež sa spomenuli kroky v EU a v Taliansku, ktoré neboli v súlade s princípy právneho štátu. Ale mimoriadne okolnosti v danom čase, keď eh, sa prekladá tento rozsudok. Ďalej sa spomínali rôzne právne argumenty. Sú dosť zložité, ale v zásade pri dodržaní výsad hlavy štátu zaznela dosť veľká kritika právnych eh, expertov, nielen prokurátorov, pretože toto nebolo eh, v súlade s riadným využívaním právomoci hlavy štátu. Potom boli vyvinuté rôzne iné iniciatívy a aj tu úrad prokurátora nemá právomoci určovať konkrétne okolnosti. Napokon tak či tak generálny prokurátor rozhoduje. A čo sa týka fungovania e, systému súdnictva v Taliansku, na to ste sa pýtali? Hovorili ste, že išlo o občanov USA. Ako mohli byť odsúdení. E, bolo to v neprítomnosti, alebo e, v ich prítomnosti, alebo ako to presne prebehlo? Áno, to je dôležitá e, poznámka a otázka. Ja už som povedal na úvod, že diplomatická imunita bola odopretá piatim z týchto odsúdených a pokiaľ ide o to, že boli súdení v neprítomnosti, situácia v Taliansku je nasledovná. Ak Existujú dôkazy, e, že e, odsudený vie o tom, že prebieha súdne konanie, tak právo na obhajobu e, bolo zabezpečené a súdne konanie môže pokračovať aj v jeho neprítomnosti. Ak teda v Taliansku sme mali aj prípady úniku pred spravodlivosťou, ktorí boli zámerne neprítomní a vedeli o tom, že súdne konanie prebieha Hm, ich právnici však boli prítomní. Pani Feld sa pýtala na prípady vydávania. Môžem k tomu povedať toľko, že my sme požiadali ministra, aby zabezpečil vydanie všetkých 26 osôb, ale podľa nášho systému minister môže takúto žiadosť zamietnúť a ich zamietol. Tvrdil, že nie je potrebné vydanie pre 26 a teda pre všetkých. Robert Rodisov bol odsúdený na 9-ročné eh, väzenie. Eh, potom boli 3 roky odpustené, ale, eh, takže tak si mal ešte um, trpíte trest 6 rokov v Taliansku, keď sa vydá zatýkač. je to výsledkom dohody medzi sudcami My sme zaslali všetky informácie mm, príslušným osobám a boli prijaté isté politické rozhodnutie, čo sa týka vzťahov medzi USA a Talianskom. Existuje bilaterálna dohoda, na základe ktorej môže dôjsť k vydaniu občanov. Už k takýmto vydaniam talianských občanov došlo, ale nedokážem presne povedať, či eh, bol vyvíjaný eh, silný tlak na to, aby sa nediskutovalo o skutočných podrobnostiach tejto požiadavky. Aj tu sa odvolali na štátne tajomstvo. V Taliansku Máme rôzne e, prípady. Ja som e, e, vykonával jedno vyšetrovanie v Španielsku, keď prokurátor taktiež mal isté výhrady a tam to tiež narazilo na argumenty bezpečnosti v Švajčiarsku, taktiež v Taliansku. Ale všetky tieto prípady boli uzavreté Ja nie som e, kompetentný posudzovať správnosť e, takýchto konaní e, v Taliansku. My sme ako jediní dosiahli konečný rozsudok. Je pravda, že verejná mienka, teda verejnosť nevie o týchto veciach. Mm, niekedy počujete dosť zvláštne vyjadrenia, dokonca aj od vzdelaných ľudí tvrdia, že sú to vlastne teroristi. Myslím, že správy z výboru LIBE e, sa k nim dostali. Podľa mňa je to nemysliteľná demokracie. Nemôžeme prehliadať význam týchto právnych aktov, pretože ak nebudeme dodržiavať e, stanovené postupy, budeme len demokraciami na papieri, nie v skutočnosti. Okrem toho mučenie a zneužívanie eh, nie sú len úplne zbytočné, ako som už povedal, ale taktiež eh, uľahčujú nábor nových eh, spriaznencov teroristickým skupinám. Ďakujeme pekne, pani Singh. Ďakujem, ja súhlasím s pánom Spatarom, aby som zareagovala na otázky, ktoré boli položené mne v súvislosti s prípadom pána Alšimra voči Polsku je pravda, že došlo k podaniu odvolenia, ale to bolo zamietnuté. A teraz je to rozhodnutie úplne definitívne od februára 2015. Tiež je pravda, že polská vláda vyplatila odškodné žiadateľovi, ale chcem zdôrazniť, že aj tu hovoríme o najzávažnejšom porušení Európskeho dohovoru a taktiež medzinárodnej legislatívy. Mučenie je jednoznačne zakázané. Vieme, že pán Alšri bol e, vystavený riziku popravy, taktiež um, sa mu takmer úplne oddelili ruky od tela dôsledkom mučenia a taktiež bolo hrozené, že pohľadne zneužije jeho matku. V Rumunsku správa Senátu eh, v kontakte správy eh, pána Dehameburga, teda bývalého eh, komisára Rady Európy pre ľudské práva, sa ukazuje, že tieto informácie sú potvrdené. Pán Našli bol vystavený týmto hrozným praktikám a v správe to sa to popisuje ako krmenie cez konečník. Pri takejto praktike je hlava danej osoby nižšie ako zvyšok tela a je nútene krmený cez konečník. Správa popisuje, že CIA využíva takúto techniku ako eh, formou behaviorálnej kontroly a veľmi často bez potrebnej eh, lekárskej pomoci. Naozaj tu ide o veľmi e, vážne porušenie ľudských práv. Závažnosť e, týchto porušení si vyžaduje, aby došlo k dôkladnému vyšetreniu a následným krokom vyplatenie odškodného. Isté, že e, je dôležité na to, aby bol splnený um, rozsudok, ale nestačí to na odškodnenie násilia, ako ktorému došlo. Um, taktiež eh, tam boli povolené mnohé osoby, ktoré boli zodpovedné. Iba tento proces zverejnenia a priznania pravdy a taktiež eh, postavenia páchateľov pre spravodlivosť je zabezpečiť, že sa takéto udalosti už nebudú opakovať v budúcnosti. Ďakujeme pekne obidvom našim rečníkom. V biovalnom volebnom období sme vypracovali veľmi relevantnú správu. Už to tu viacerí rečníci spomenuli o vydaniach eh, CIA a uznesenia sa vo februári tohto roka. Eh, od nás žiada, aby sme aktualizovali mm, závery eh, tohto vyšetrovania na základe správy výboru Sexelect. Dnešné vypočutie je súčasťou tejto reakcie. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za to, že nám pomohli v tomto procese. Myslím, že úroveň príspevkov aj rečníkov, aj poslancov bola mimoriadne vysoká dnes do poludnia. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým kolegom za ich prínos. Bola to veľmi zložitá a kontroverzná téma. Ja som veľmi rád, že napriek tomu e, sa snažíme pristupovať odpovedne k našim povinnostiam aby sme dosiahli legitímnu, efektívnu formu naplňania eh, politiky na základe princípu právneho štátu. Koordinátori aj celý výbor preskúmajú túto záležitosť ďalej. Chcem sa poďakovať najmä našim rečníkom, všetkým ostatným aktérom, ktorí sa zapojili do tohto procesu. Ešte raz srdečne vďaka všetkým aj všetkým prítomným. Peccato, we... peccato non ci sono italiani parlamentari. Uh, There are I... no Italian No, no, Mr. Spataro, you, you are wrong. This is live. Pán eh, Spataro, mm, milite sa. Mal som možno pripomenúť, že to ide o živé vysielanie a Taliani vás okamžite eh, počúvajú, kričia na obrazovky v reakcii na to, čo ste povedali. Je to naozaj všetko živo vysielané cez internet. Eh, nie je pravda, že by vás Taliani nepočuli. Dokonca možno aj pán Fava e, nás pozerá. Je mi ľúto, ale zrejme to sleduje viac e, divákov e, cez počítače ako priamo tu v sále. Žiaľ, takáto je smutná skutočnosť. Colleagues, if you are going to stay, we're going to just continue for the next Uh, this is Libe for you. We're going to continue. Kolegové, ak dovolíte, tak toto už u nás na Libe chodí. Ešte budeme pokračovať počas tej, cen, počas tej cennej polhodinky bodom, ktorý máme na programe, tak to jednoducho funguje. Máme teda pred sebou bod 11, e, budeme sa mu venovať od 12. do 12 30, je to jednotný formát víz, je toho naozaj veľa, takže musíme pokračovať. E, som rád, že sú tu medzi nami aj spravodajcovia. Máme pred sebou návrh komisie, ktorý rieši zmenu nariadenia, ktoré určuje aktuálny formát víz. Aktuálna vízová nálepka, ktorá existuje už 20 rokov, je teraz už nedostatočná, pretože bola viackrát, e, sa došlo na viacero mm, prípadov falšovania, takže sa navrhuje nový modul s viacerými ochrannými prvkami. Preto teraz požiadam spravodajcu, spravodajkyňu pani Kaufmann, aby sa ujala slova. Ďakujem pekne, Klod, vážený pán predseda. Už ste spomenuli, už 20 rokov máme jednotný systém víz. Súvisí to so samotným pôvodom a síce s medzištátnou dohodou a potom v 95. s nariadením. Vtedy všetky členské štáty, okrem toho aj členské štáty Schengenu, Island, Norsko, Liechtensteinsko a Švajčiarsko sa dohodli uplatniť e, jednotný vízový systém. Toto nariadenie o jednotnom vízovom systéme e, bolo medzičasom dvakrát pozmenené e, v roku 2002 a 2008. A vtedy bola snaha zaviesť vyššie bezpečnostné normy, rôzne bezpečnostné známky alebo prispôsobiť eh, parametre vízovému informačnému systému. Víza v súčasnej podobe, čo sa týka bezpečnosti, eh, sú teda ešte z roku 1995 a napriek eh, návrhom na zmenu v posledných rokoch sme svedkami toho, že a z toho napokon vychádza aj návrh komisie, že dochádza k mnohým pokusom o falšovanie aj k viacerým bezpečným pokusom falšovania v členských štátoch. A záver môže byť len taký, že ak e, tieto výzové formáty nie sú odolné voči falšovaniu. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako bojovať proti e, tomuto falšovaniu a podvodom efektívne podľa nariadenia. V roku 2009 vznikol podvýbor, ktorý mal na starosti vypracovanie nového dizajnu. Tento podvýbor zasadal do dlho 6 rokov a teraz už je k dispozícii tento nový návrh podoby s novými bezpečnostnými známkami jednotný eh, dizajn mm, rovnaký druh papiera. Nebudem zachádzať do podrobností, ale mám niekoľko poznámok. Mm, poprvé, prečo sa nenavrhlo úplné ehm, nové prepracovanie nariadenia. Mm, v skutočnosti pri tretej zásadnej zmene nariadenia e, sa navrhuje úplné prepracovanie nariadenia. V tomto prípade však komisia navrhla neuberať toto cestou, pretože tie najzásadnejšie zmeny sú vo vykonávacích e, opatreniach komisie a preto tam sa popisujú všetky technické aspekty podrobne. Tie sú však utajné. Komisia navrhuje, aby o 9 mesiacov po schválení nariadenia tieto nové e, technické špecifika e, nadobudli platnosť a zároveň by aj e, staré vízové známky mali mať ešte 6-mesačnú prechodnú a dostatkovú platnosť. Myslím si, že tento návrh, čo sa týka časového naplánovania, je dostatočne odôvodnený na jednej strane musíme konať síce rýchlo pri boji proti falšovaniu a na druhej strane isté, že členské štáty musia mať dostatok času na prípravu. Ešte posledná poznámka. Situácia je taká, že ešte stále zdá sa nie je celkom jasné, či Veľká Británia, Írsko a Dánsko sa budú eh, podielať na tomto systéme. Doposiaľ všetky krajiny EÚ vrátane šengenských krajín mm, účastné na tejto novej eh, vízovej známke. Dúfam, že to tak aj ostane. Dúfam, že tie tri spomenuté krajiny sa rozhodnú aj naďalej sa eh, zúčastňovať a podeliť, pretože je nepripustné, aby po takom dlhom čase jednotných vízových eh, známok možno teraz sa začali zavádzať nejaké rozdielnosti. Dúfam, že sa teda teraz členské štáty eh, rozhodnú za. Podľa mňa by sme mali podporiť eh, návrh komisie. Mm, vidím tu naozaj potrebu konať veľmi rýchlo. Myslím, že v súlade s pravidlami riadneho legislatívneho postupu sa nám podarí toto čo najskôr odobriť a postupiť ďalej. Ďakujem. Yeah, hear... Ďakujem pekne, Silvia. Máme tu teraz zástupcov komisie, nech sa páči. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj spravodajkyni, ktorá mi tak povediac e, vzala e, vietor z placha, to je odpovedala to, čo by som ja povedala. E, skutočne je tomu tak, že už od roku 2009 sme e, sme podporovaní e, v článkom 6 z komisie. Hovorí sa vlastne o novom dizajne tej, tej, tej vízovej značky, tak povediac. A mm, je dôležité, si uvedomiť, že, tý, e, že musíme reagovať na zvyšujúci sa počet veľmi dobrých e, falšovaní e, víz a musíme teda konať, preto aj existuje návrh, ktorý by zarazil takéto falšovanie a čo sa týka realizácie alebo zavedenia do praxe, malo by to ísť veľmi rýchlo. Jedna technická poznámka. Tak e, v návrhu sa dočítate, e, že my chceme zaviesť dve opatrenia, e, ktoré sa objavia v ďalšom rozhodnutí komisie, o čo ide pokiaľ sa dokážu členské štáty na tom zhodnúť, zhodnúť na tom, že je to potrebné, tak mali, mohli by sme mať aj čiarové kódy. V tomto návrhu, ktorý momentálne riešime, o tom nie je zmienka, ale do budúcnosti by sme, by sme mohli e, vlastne uvažovať o zavedení čiarového kodu a potom tzv. skinegram, a toto je lastovička do budúcnosti, zatiaľ to nie je v návrhu a malo by to pomôcť pri eh, predchádzaní eh, eh, falšovaniu falšovaniu týchto víz do Európskej únie. Ak dovolíte, jedna poznámka k tomu, prečo i naďalej navrhujeme papierovú podobu Mm, tej e, vízovej značky, aj keď už máme elektronický systém, vízový informačný systém a je k dispozícii vo všetkých štátoch. Ako zrejme už viete, národné D víza, ktoré, e, e, na ktoré majú výsostné pravomoci členské štáty, tieto nie sú zadávané do e, vízového informačného systému. Preto sme toho názoru, že je ešte predčasné úplne upustiť od tej vízovej nálepky a preto je, je vec vyzerá tak, ako vyzerá a, pre, e, a vlastne menil sa len dizajn e, e, tej, tej nálepky. O niekoľko rokov, keď funkcionalita vízového informačného systému sa zdokonalí a bude dôkladne preveraná, tak budeme môcť sa u pustiť do úvah, že by sme upustili od papierovej podoby víz a mali byť len elektronickú evidenciu. Zatiaľ by to bol to považujeme za predčasný krok. E, ďakujem. Zdá sa mi, že som e, povedala všetko, čo som mala. Ak samozrejme budú otázky, tak rada ich odpoviem. Ďakujem. Thank you very much. We have... Ďakujem pekne. Máme tu tieňového spravodajcu. Nech sa páči. Pán Servama, máte slovo. Ďakujem za slovo, ďakujem za skupiny komisie, ďakujem pani spravodajkyne, naozaj už tomu nemám veľmi čo doplniť. Všetko zaznelo, ale chcel by som sa veľmi pekne poďakovať spravodajkyni za e, odvedenú prácu, aj za prácu, ktorú ešte stále vykonáva. A naozaj len stručne uvediem niekoľko bodov. Súhlasím s tým e, urýchleným postupom práve preto, že naozaj čelíme veľmi vysokotechnickým, veľmi kvalitným um, falošným vízovým známkam a z toho istého dôvodu súhlasím aj s zdôvodnením, um, kvôli ktorému sa odkláňame od štandardného pravidla. Za normálne okolnosti by to bolo prepracovanie vedenia, avšak ja súhlasím s aj motivom a argumentom, aby sme tentokrát takto nepostupovali a nemá to žiadna negatívna implikácia, takže naozaj nevidím žiadny problém s tým, aby sme naozaj e, postupili, postupovali zrýchlenie tu v parlamente. Myslím si, že je dobrý nápad použiť tých 6 mesiacov na tranzitné obdobie a naozaj už tomu nemám viac čo dodať. Ďakujem pekne, Silvia, chceš ešte niečo doplniť? Chcem sa poďakovať zástupcom komisie za to vyjadrenie a e, za tú poznámku e, týkajúce sa zdôvodnenia papierovej podoby e, víza. Myslím si, že to je veľmi dôležitý argument, ktorý ste uviedli a ktorý musíme zohľadniť. Je dobré, že komisia prijala také opatrenia, e, ktoré, e, ktoré podporia ďalší, e, ďalší vývoj v tých vízach, zlepšenie technickej stránky vízu. Takže chceme sa poďakovať komisii za toto snaženie. Ďakujem. Thank you very much, Sylvia Yvonne, and thank you. Ďakujem pekne, Silvia, ďakujem, že si ostala až do konca Uh, schôdza, že sme sa teda mohli venovať tomuto bodu, je naozaj výborné. Máme veľmi veľa práce, ale je dôležité, aby sme e, sa držali programu. Takže kolegovia, ešte zopakujem to, čo som povedal na začiatku dnešnej schôdze. E, začiatok e, ďalšej časti schôdze je naplánovaný na 15.30 a nie na 15. Dostali ste o tom všetci upovedomenie aj e-mailom. Na no teraz ďakujem.